Good afternoon. Uh, I would ask you, please, uh, if you can sit in order that we... Takže kolegovia, prosím vás, usadte sa, aby sme mohli začať naše zasadanie výboru pre e, ženské otázky. A budem hovoriť po portugalsky. Boa tarde a todos. Takže dobré popoludne. No, rada by som začala naše dnešné poobedné zasadanie. Bude trvať do pol siedmej. A taktiež by som chcela povedať, že na úvode treba schváliť program. Pokiaľ nikto nič nenamieta proti stanovenému programu, tak myslím si, že môžeme považovať za schválený. No a druhý bod, máme schválenie zápisníc zo schôdzi 30. 31. marca 2015 a 6. 7. maja 2015. Pokiaľ taktiež nikto sa nechce vyjadriť a nikto nič nenamieta, tak tieto zápisnice budem považovať za schválené. Ďalej, tretí bod oznámenia predsedajúcej. Chcem vás informovať teraz, že na žiadosť pani Morvaj, zúčastnica na misii FEM do Írska 20. až 25. septembra 2015 ona požiadala účasť e, mimo kvóty podľa e, pravidla 4.1b. Takže dôsledkom tejto žiadosti prebehol písomný proces medzi koordinátormi a rozhodovalo sa, či sa táto žiadosť schváli alebo nie. A chcela by som vás teraz informovať, že väčšina koordinátorov FEM odporúčila nevyhovieť tejto žiadosti. Takže odporúčanie koordinátorov bude teda schválené dnes. Týto teda považujem za schválené, pokiaľ nikto proti tomu nič nenamieta a berie, teda berú všetci na vedomie tieto informácie. Pokiaľ teda nikto už nenamieta, tak ďalšia informácia predsedajúcej 26. mája sa konala delegácia čítajúca troch členov Výboru pre ženské práva. Bola to teda delegácia v Ženeve, ktorá cestovala do Ženevy a jej súčasťou bola spravodajkyňa pre správu výboru pre rodovú e, rovnoprávnosť a e, ženy v digitálnej dobe. Pani Terrentke požiadala o to, aby nás mohla stručne informovať, ako to prebiehalo. Takže jej dám teraz slovo na 3 minúty, aby nás rýchlo mohla informovať. Ďakujem. Možno nevyužijem ani celé 3 minúty, len by som chcela krátko popísať, o čo sme diskutovali v našej delegácii. Bola to so mnou Julie Ward z sociálnych demokratov a Katrin Bierde z ALDE. Bolo to fórum e, VESIS, tam sa diskutovalo o mnohých otázkach v súvislosti s IKT, internetom a informačnou spoločnosťou. Organizoval ho ITU, UNESCO, INCTAD, UNCTAD a taktiež sa tam diskutovalo o rodovej rovnoprávnosti. A viete, že prichádza iniciatívna správa ohľadom žien v digitálnej dobe a my by sme chceli ešte preskúmať to, čo v podstate už skúmali OS, skúmalo OSN. A máme tu skutočne teda takú širokú tému. Mnohé ženy sa venujú týmto otázkam napríklad z rôznych agentúr OSN. A aby som to zhrnula, tak na týchto zasadaniach OSN sa venovala témam a kladla dôraz na digitalizáciu a vzdelávanie, digitálnu gramotnosť žien a prístup k digitálnym médiám. No a toto taktiež bude jedna z otázok, o ktorých ja si myslím, že bude zaujímavé diskutovať v súvislosti s našou správou. No ale teda spoločne s týmito prioritami si myslím všetci, všetky členky delegácie uvítali tú myšlienku, že by sme mali ten záber trochu prehlbiť. Takže okrem tých otázok, ktorú sme identifikovali v rámci diskusí, tam potom pribudli ďalšie napríklad otázky financovania, financovacích schém pre ženy, ktoré chcú byť aktívne v oblasti IKT. Potom je tu otázka taktiež rovnakých platov v tomto sektore, pretože skutočne sú tam priepasné rozdiely medzi um, platmi mužov a žien. Takže možno by, keď sa pozrieme napríklad na čísla v Európskej únii, koľko žien je v správnych radách e, spoločnosti pôsobiacej oblasti IKT, je to 4 až 7 takže na to by sme sa taktiež ešte mali pozrieť, možno nejaké kvóty. Ďalej je tu kybernetická šikana, e, násilie na ženách, to sú taktiež dôležité otázky, No a ďalšie dôležité zasadanie so zástupcom eh, ILO ohľadom eh, digitalizácie pracovného trhu, aký to má vplyv na ženy. Takže tieto témy by mali byť prediskutovávané eh, v súvislosti s tou iniciatívnou správou No myslím si, tá cesta pre našu delegáciu bola veľmi užitočná. Začali sme teda potrebné diskusie, čo sa týka negatívnej strany tohto fóra. Napriek tomu sme stretli veľa silných aktívnych žien z sektora IKT, tak e, úvodný panel fóra, tamto sa zúčastnilo 12 ľudí a všetci boli mužského pohľavia a myslím si, že toto jasne ukazuje, že je treba, aby ženám aby ženy boli podporované v tomto sektore a myslím si, že náš výbor mi na toto mal tlačiť. No myslím si, že žiadna z mojich dvoch kolegyň to momentálne nie je, aby sa k tomu ešte vyjadrila. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak už sa môžete pýtať a pokiaľ vo vašich politických skupinách sú nejaké udalosti alebo nejaké akcie, tak eh, ma kontaktujte, pretože mňa to veľmi zaujíma. Ďakujeme pani Reintke. Dobre, takže sa chcem opýtať, či ešte niekto ďalší, to sú tejto delegácie, by sa chcel vyhlásiť. Nie, oni to vlastne nie sú. Dobre. Takže, aby som to zhrnula a ukončila tento e, bod, tak vás chcem informovať, že čo sa týka postupu dodávania zasielania pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu pre rok 2016, koordinátori sa 6. mája rozhodli, že budú hlasovať ohľadom rozpočtových pozmeňujúcich návrhov 13. 14. júla, kedy budeme mať ďalšiu schôdzu. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Je to bod 4 nášho programu. Výmena názorov ohľadom dokumentu Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ. Spravodajkyňou je Kostadinka Kuneva. A teraz jej dám slovo, aby mohla uviesť svoju, svoj návrh správy. Ďakujem, pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne. Som veľmi rada, že tu môžem byť a že môžete sa mi podeliť o pár úvodných myšlienok. Taktiež ma zaujímali vaše reakcie, vaše názory, tak aby som mohla rozšíriť a vypracovať text, ktorý by ozrkadloval čo najviac našich spoločných názorov. Aby sme mohli pokryť rôzne aspekty. No. My sa tu zaoberáme ženami, ktoré pracujú v domácnosti. Pracujeme na tom v súčinnosti s výborom EMPL. My aj oni sa teraz zaoberáme takýmito témami, ktoré sa týkajú napríklad aj ILO. No a keďže ženy sa v domácnosti taktiež pracujú, tak sa na nich teraz vzťahujú e, príslušné ustanovenia. No a je treba e, vždy dohľadu na to, aby príslušné predpisy boli implementované do národného práva. My sa sústredíme na nasledujúce témy. Takže, ktoré ženy pracujú ako teda pracujú v domácnosti. Ako to vyzerá s opatrovaním, starostlivosťou doma. Je to stále tak, že sa ľudia domnievajú, že je to len ženská záležitosť, alebo napríklad starosť, starostlivosť o deti. Ako to tak vyzerá? Ako vyzerajú Ehm, štátnej infraštruktúry. Sú veľké rozdiely medzi juhom a severom Európy, no a otázka je, teda, aké sú tu nejaké overené metódy, overená prax, ako to vyzerá v iných krajinách, čo by sme mohli zlepšiť. A taktiež je dôležité povedať aj to, že rôzne také poukážky, napríklad titre service v Belgicku. Tu je dobrý, transparentný, účinný systém, takže toto, týmto by sme sa mali zaoberať. Máme veľa e, žien imigrantie, ktoré pracujú takto e, v domácnostiach. A sú, je to veľmi dôležité, pretože tieto ženy imigrantky veľmi jednoducho získajú takéto pracovné miesto, ale musia zaručiť aj teda živobytie pre svoju rodinu a môže sa stať, že chcú pracovať ešte viac, ešte viac a prichádzajú tam do toho teda neformálne pracovné vzťahy a potom nie vždy to pokrýva príslušné poistenie a taktiež nie sú zaručené ich e, príslušné práva, napríklad čo sa týka príspevkov na e, penziu. A často potom to vedie k negatívnym dôsledkom a preto by takéto zamestnania taktiež mali byť regulované. V niektorých krajinách už to skúsili, skú, pokúsili sa riešiť rôznym spôsobom taký, takéto otázky, avšak nemáme zatiaľ ešte jednotný rámec na oficiálnej úrovni. Takže ide tu o taktiež e, teda dodržiavanie práv zamestnancov a mali by mať taktiež právo na dôstojný dôchodok. A ešte musíme preskúmať jednu vec. A totiž, nakoľko tieto pracovné pozície alebo práca v domácnosti, nakoľko je to regulované. V niektorých krajinách je skutočne obrovský prístor na porušovanie pravidiel. A napríklad tu máme e, spoločnosti v podstate, ktoré čítajú len jednu osobu. Nie, napríklad v Nemecku to nie je úplne jasné, nakoľko sa v podstate potom integrujú do sociálnych systémov. Takže toto je dôležitá téma. Zamestnanci, ktorí nie sú priznaní, taktiež nemajú prístup k žiadnym školeniam alebo k vzdelávaniu. A práca v domácnosti, často je to potom tak, že tam pracujú za zlých hygienických podmienok. Takže by mali by aj v tomto ohľade eh, chránené tieto osoby. No a zväzy zamestnancov sa toto otázkou vôbec nezaoberajú. Avšak je čoraz viac viditeľné, že je to dôležitá téma, a je treba aj odburávať rôzne strach, rôzne strach a predsudky. Taktiež e, sa dá spolupracovať e, s odbormi. Chcela by som poukázať na záver ešte na nasledujúce. Nezávislé od e, e teda rôznych okolností je situácia taká, že sa to týka predovšetkým žien. Väčšinou sú to ženy, čo zamestnávajú, a sú ženy, ktoré sú takto zamestnávané. To je teda dôležité potvrdiť, pretože možno to ešte nedošlo plne všetkým. Pokiaľ ženy pracujú pre nás, tak nám umožňujú žiť náš život určitým spôsobom, aj náš sociálny, e, spoločenský život a neviem, či e, na to nezabúdame, že tieto ženy v podstate pracujú možno bez e, poistenia, že sa nedržiavajú ich práva, čo to, aký to má dopad na ich život a aký to má potom dopad na náš život. Takže myslím si, že to je nedostatočná solidarita medzi ženami. My máme taktiež určitú zodpovednosť a musíme dohliadnúť na to, že ženy aby ženy, ktoré pracujú v domácnosti, mali svoje práva, ktoré budú dodržiavané, aby mohli viesť dôstojný život, e, bezpečný život, e, aby boli chránené, aby mali právo na dôstojný dôchodok. To si síce vyžaduje veľa práce, e, rôzne osvetové kampane, ale musíme vždy poukazovať na to, čo to vlastne obnáša. A musíme priznať si aj vlastnú zodpovednosť. Um, tu je samozrejme otázka, čo sa nám podarí dosiahnuť, čo môžeme zlepšiť. Ďakujem. Muito bem. Obrigada, Ďakujem pekne. Kostadinka. Teraz otváram priestor pre diskusiu k návrhu tejto správy, ktorá bola teraz predstavená. Ak teda niekto má záujem o vystúpenie, tak nech sa preukáže. Teraz má slovo pani Futonie ako prvá. Ďakujem pani predsednička. Vystupujem v mene kolegyne Rostesras, ktorá tu nemôže byť eh, teraz s nami a ehm, bez predlžovania eh, vyjadrím eh, tie ovahy, ktoré ona chcela vyjadriť v tomto výbore. Eh, existuje vzťah medzi tými dvoma druhmi domácich prác, platená a neplatená a prístup žien eh, k platenej práci eh, mimo domácnosti spôsobil nárast platenej domácej práce domáca pracovníčka e, môže e, splniť e, potreby viacerých zamestnávateľov. To znamená, že niektoré práce sú z väčšej miery na čiastočne pracovný úvezok a preto sa formálne uvádzajú a deklarujú ako príjmy manželky a to znamená, že predstavujú ďalší zdroj príjmov a tiež ich požiadavky na kvalifikáciu e, sú nižšie a nevyžadujú e, diplomy a pracovník e, vykonáva túto prácu na základe svojich vlastných kvalifikácií a táto práca nie je jasne definovaná. Mnohí domáci pracovníci a zamestnávateľia si budujú vzťahy, ktoré sú silne založené na citových väzbách a preto je ťažko zverejniť zamestnávanie e, človeka v rodine, ktorý je mimo rodiny. A e, treba e, vyčleniť e, pravidlá pre výkon tejto práci, aby sa uznala ako práca. Toto uznanie ako práci je podstatné pre plat a e, pre e, e pracovný čas a pre e, pracovné podmienky a je to kvalifikovaná práca no napriek tomu, že mnoho ženy e, sa s ním e, stretávajú len ako e, s prácou vo vlastných domácnostiach. V EU je dôležité regulovať tento sektor a to regulizáciu e, neformálneho zamestnania, ako aj e, migráciu domácich pracovníkov, ktorí v celej Európe um, trpia e, vážnou diskrimináciou, čo sa týka pracovných práv a sociálnej ochrany. Okrem toho sú platy veľmi nízke a len čiastočne a obmedzenie pokrývajú sociálne poistenie a často sú títo pracovníci vylúčení z príspevkov na sociálne zabezpečenie a dôchodkové zabezpečenie. E, e, tiež e, sa veľmi líšia pracovné práva medzi členskými štátmi v v západných a južných štátoch je domáca práca častejšie upravená eh, špecifickými zákonmi alebo kolektívnym vyjednávaním. V strednej a východnej Európe sa pozrie kontrast, že eh, úprava prostredníctvom pracovného eh, práva všeobecne prevláda. A keď si porovnáme existujúce predpisy pre domácu prácu medzi členskými štátmi, tak zistíme, že je tu nedostatok alebo obmedzenie ochrany dôchodkového zabezpečenia a e, tiež e, nedostatok e, zmluvných vzťahov a kratšie zmluvy a tiež väčšia voľnosť sa týka pracovnej doby alebo väčšie obmedzenie. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz pani Neuchel. Ďakujem pekne eh, za vaše vystúpenie. Bolo to veľmi zaujímavé. Naozaj, tam spomenuli ste viaceré body, ktoré boli veľmi dôležité. Mňa napadli ešte tri ďalšie veci, myslím si, že ktoré súvisia aj s, tý, s touto témou, a to je téma násilia proti mm, domácim tým, ktorí sa stará starajú o domácnosť, eh, pretože to sú väčšinou eh, ženy a takisto myslím si, že vždy, keď tu, ja viem, že vždy v súvislosti s ženami vždycky sa táto téma násilia vyskytuje, ale v tejto otázke možno tiež. Eh, ďalšia téma je takisto um, s, u, je takisto otázka odmeňovania, pretože často je, vlastne vykonávajú túto prácu za to, že dostanú ubytovanie a stravu, ale v podstate bolo by dobré, aby e, dostali takisto ženy aj peniaze a aby mohli byť oficiálne e, vlastne zaplatená im odmena. A takisto ma takisto zaujíma aj štruktúra týchto žien e, z hľadiska veku, aké sú to ženy, e, či sú to veľmi mladé ženy, ktoré vlastne e, prakticky tým, touto prácou vlastne získavajú vlastne svoje prvé kvázi vzdelávanie či výchovu. To by ma zaujímalo. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dám slovo ešte pani Reintke. Som nemyslela, že tak rýchlo sa dostanem k slovu. Ďakujem za slovo. Ja nahrádzam kolegyňu dnes, eh, ktorá sleduje túto tému, ktorá mi napísala viaceré pripomienky. A myslím si, že my sme veľmi spokojní s tým, že sa o tejto téme diskutuje. Takisto ďakujem aj pani Kuneve, pretože myslím si, že je to veľmi dôležitá téma a často nezískava tú pozornosť, akú si zaslúhuje. Mám tu ešte len niekoľko pripomienok. E, viaceré už dôležité body boli spomenuté. Pre nás je veľmi dôležité je vlastne ocenenie tejto práce, pretože súvisí to dôležit, zahrá to dôležitú úlohu v hľadiska sociálnej inklúzie a vlastne, keď sa dívame aj na demografické zmeny, ktoré, pred ktorými stojí naša spoločnosť, keď sa pozrieme na pracovný trh a na účasť žien v ňom, tak si myslíme, že toto takisto by malo byť vyjadrené ako pozitívny príspevok našej spoločnosti a hospodárstvu, a však zatiaľ to nie je nejako viditeľné. Ďalšia vec je to téma, ktorá má jasný e, rodový rozmer. O tomto treba diskutovať, e, pretože osôb pracujúcich domácností sú predovšetkým ženy a dotýka sa to často migrant, žien migrantiek a často sú teda vykoristované, vlastne často sú predmetom zneužívania alebo predstavujú ľahkú korist pre zneužívanie. Takže mali by sme na toto poukázať. Takisto mali by sme považovať, čo sa dá urobiť, čo máme navrhnúť, aby sa táto situácia zmenila. My by sme boli za to, aby tu bola určitá záruka rovnakého zaobchádzania voči všetkým pracujúcim, aby mali všetci vlastne ochranu, aj sociálne zabezpečenie, aj tie, teda tie osoby, ktoré pracujú v domácnosti, a jednoducho, aby to súvisí s tým, že musí byť táto práca uznaná ako práca. A ďalšia vec, ktorá je tiež dôležitá, je, že doteraz len štyri členské štáty Európskej únie ratifikovali dohovor ILO o um, osobách pracujúcich v domácnosti a myslím si, že bolo by dobre, keby sme vyzvali ďalšie členské štáty, aby ratifikovali tento dohovor, pretože to môže na jednej strane e, zabezpeká pred ochranou, pred vykoristovaním a je to určite, ak by toto bola asi jedna z tém, tak vlastne my by sme boli veľmi radi. Ďakujem pekne. Muito bem, agora a senhora Becerra. Ďakujem pekne. Teraz pani Besera. Ďakujem. Takže chcela by som poďakovať za túto správu, ktorú spravodajkynia nám predložila. My si sa týka všetkých, pretože Všetci poznáme niekoho, kto je takto zamestnaný v domácnosti. Máme ľudí, ktorí nám prichádzajú pomáhať alebo niekomu, koho poznáme. Takže poznáme, vieme, v akých podmienkach pracujú. Chcela by som tlmočiť e, vyjadrenia kolegyne Mlinár, ktorá tu teraz nemôže byť. A myslím si, že okrem toho, že je to otázka, ktorá má veľa rôznych odtienkov, pretože áno, práca v domácnosti to nie je to isté ako situácia týchto zamestnancov v domácnosti. Takže jasné, že ženy v všeobecnosti v podstate vykonávajú oveľa viacej e, práce, než e, keby boli teda konkrétne niekde zamestnané. A my hovoríme v podstate o miliónoch e, žien a dievčat, ktoré sú zamestnané v súkromných domácnostiach a hrajú tam dôležitú úlohu, hrajú dôležitú úlohu pri rozvíjaní spoločnosti, pretože ženy v podstate potom majú problém E, zapojiť sa e, do spoločenského života, musia aj zosúľadiť e, pracovný a súkromný život a často sú aj pracovne zneužívané. Máme dohovor z roku 2011, ktorý ratifikovali štyri krajiny. Mňa by zaujímalo, prečo sa tých 24 to neurobilo. Nie je to vôbec opodstatnené. Myslím si, že nemajú žiaden dôvod, prečo by to nemohli urobiť. V podstate je to dohovor o mm, zamestnancov v domácnosti. Nie je nejaký dôvod, prečo by to nemohli tiež ratifikovať. Takže prosím, všetci by mali, všetky členské štáty mali okamžite splniť svoje záväzky. A myslím si, že by mali uplatňované príslušné ustanovenia taktiež je dôležité, ako hovorili kolegovi alebo kolegyne, uznať, že na hospodárskej a spoločenskej úrovni majú títo zamestnanci skutočne pozitívny dopad, pretože máme e, tu demografické výzvy a preto táto práca je čoraz potrebnejšia. No a zamestnanec v domácnosti môže e, plniť veľa dôležitých úloh. Samozrejme, tam máme napríklad e, upratovanie e, v domácnosti, avšak oni sa môžu starať, o, opatrovať e, ľudí, napríklad staršie osoby, malé deti alebo osoby, ktoré, sa o seba, ktoré nie sú sebestačné, nepostarajú sa o seba sami, takže prispievajú k stabilite a k dobrému charakteru spoločnosti. Takže skutočne je treba sa zaujímať o ľudí, ktorí sú takto zamestnávaní. Je treba to riešiť bezodkladne. No a my sme všetci samozrejme aj presvedčení, že je treba koherentne bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami. No a na záver chcem iba podčiarknúť, že je dôležité stanoviť minimálny vek pre takýchto zamestnancov v domácnosti a taktiež uistiť sa, že prístup k takejto práci že to nebude znamenať, že sa nebudú dodržiavať základné práva žien a dievčat, napríklad právo na vzdelávanie. Je treba byť opatrný, pretože my tu máme určité priority v tomto výbore, už nám o tom čoskoro povie viac e, kolegyňa Rodriguez. Myslím si, že školenie, všetci so mnou budú súhlasiť, je kľúčové pre ženy a toto právo by malo byť rešpektované, dodržiavané. Ďalej tu máme ďalší kľúčový aspekt, že v mnohých prípadoch je to v podstate práca na čierno, predovšetkým v tomto sektore. Je to jav, ktorý v mnohých členských štátoch znamená, že to bude mať negatívny dopad na e, používateľov takýchto služieb, zamestnancov a taktiež na štátne hospodárstvo. Je to v podstate e, ilegálna práca, práca na černo. A ďalej tu máme prepojenie sektoru e, domácich prác e, s politikou, národnou imigračnou politikou. V mnohých krajinách je práca e, v domácnosti veľmi obmedzovaná a tým pádom to vedie k tomu, že imigranti sa dostávajú do ilegálnych situácií, musia pracovať ilegálne. Ďakujem ešte raz za vaše pripomienky, teším sa na ďalšie a myslím si skutočne, toto je veľmi bohatá téma, ktorá má veľa odtieňov rôznych e, spoločenských a hospodárskych aspektov. Myslím si, že určite prispejete k vypracovaniu veľmi konzistentnej správy. Ďakujeme. Eh, Vypočuli sme si viaceré príspevky a keďže už sa nikto nehlási o slovo, tak by som požiadala pani spravodajkyňu Kostadinku Kuneva, či by chcela eh, reagovať na vystúpenia v tejto diskusii. Ďakujem pekne, takže ja ďakujem vás vaše pripomienky, môžem s väčšinou súhlasiť, možno môžem len reagovať na niektoré pripomienky. Násilie, samozrejme, že je to jav, ktorý existuje a myslím si, že bude to, mu, bude to trvať naďalej, alebo bude tomu tak, dokým nebude táto práca regulovaná. A ďalej jednoducho tieto ženy k tým, že vlastne e, nemajú vlastne žiadnu možnosť e, vlastne si dohodnúť nejaké pracovné podmienky a podobne, tak vlastne sú veľmi ľahko predmetom e, zneužívania. Ďalej, pokiaľ ide o vekovú štruktúru, ktoré, žien, ktoré pracujú v tomto sektore. Teda ženy, ktoré pracujú v domácnosti. E, my, našim cieľom by malo byť, aby sme chránili všetky ženy bez ohľadu na to, v akom sú veku. Predsednička, ďakujem pekne. Takže mali sme výmenu názorov a som si istá, že teda to bude veľmi užitočné pre vás, keď budete pripravovať e, záverečnú verziu správy. A e, rozpráva, na návrhu sa uskutoční na zasadnutí 14. až 15. septembra. A teraz môžeme prejsť k bodu číslo 5 dnešného programu, kde budeme skúmať e, predložené um, pozmeňujúce návrhy k správe, ktorá sa týka posilnenia a postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania a o tomto sa bude hlasovať zajtra v tomto výbore. A my začneme teraz diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch a dala by som teda teraz priestor pani Rodríguez, spravodajkyni. Ja budem hovoriť po portugalsky. Um, Chcela by som poukázať na to, že sú v portugalskom jazyku určité nesprávne termíny, pretože termín, ktorý je použitý po portugalsky, e, nezohľadňuje termín empowering, čo je v angličtine posilnenie posil, postavenia Eh, pretože tu, to, toto slovo teda nie je preložené dobre do portugalčiny, ale mm, okrem tohto by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí naozaj veľmi eh, intenzívne alebo výrazne prispeli eh, k príprave tejto správy. Držala som 206 pozmenujúcich návrhov, to predstavuje 206 nových nápadov pre túto správu a mohli sme z nich pripraviť 20 kompromisných návrhov. Myslím si, že to bolo naozaj je najväčšie víťazstvo, tak aby sa existujúce nariadenie naozaj sústredovalo na ten potenciál, ktorý existuje. Musíme sa sústrediť na vzdelávanie žien, a aby si tým sa posilnilo ich postavenie. Um, um, bol takisto aj Medzinárodný deň vzdelávania žien. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Vzdelávanie samo o sebe ešte nie je tým, tým účelom, skôr je to len prostriedkom k dosiahnutiu vyššieho sebavedomia um, podobne. Čiže vzdelávanie je veľmi dôležitou súčasťou posilnenia, postavenia nedá um, ehm, nie je možné to akoby zamieňať, že nemôže to byť teda prístup eh, od vrchu nadol, to musí byť naopak eh, prístup od stola eh, nahor a teda školy a vzdelávacie inštitúcie sú prakticky tým najlepším priestorom, ktoré môžu zabezpečovať demokratický prístup vzdelávania a prísť, šíriť teda tú, ten rovnaké zaobchádzania podobne. Zatiaľ však nie je tomu celkom tak. A mm, veľmi dôležitá je rodová rovnosť vo všetkých aspektoch vzdelávania a je dobré, že čím, aby sa to dosvedeli vlastne mm, deti veľmi v skorom alebo ranom veku um, pretože často sú dievčatá um, diskriminované eh, v, aj v Európe, v ktorej žijeme. Tu pred nami je ešte množstvo pra- práce v tomto. Uh, z hľadiska mm, rodovej rovnosti. Takže na začiatku tejto práce sme si stanovili dva ciele. Chceme zabezpečiť eh, posilnenie postavenie dievčat prostredníctvom vzdelávania. Eh, chceme podporiť eh, dohovor, ktorý sa týka vzdelávania. A tiež tu máme ďalších 5 cieľov. Chceme pripraviť dobré prostredie pre rodovú rovnosť. Chceme vyhodnocovať silaby, školské osnovy takisto pokiaľ ide o rozhodovanie v školách, aby viac žien e, mali možnosť rozhodovať o vzdelávaní alebo byť v vedúcich pozíciách, ktoré rozhodujú o vzdelávaní. E, takže toto sú dôležité opatrenia a cieľom je e, vlastne nasledovať tie úsmernenia, ktoré prijala Rada Európy v tejto otázke. Takže pokiaľ ide o tento tému, Ehm, teda o predmety ehm, vedeckého charakteru, či fyzika, matematika a podobne, aby sa viac žien venovalo týmto ehm, predmetom je treba možno takisto aj vytvárať takú kultúru alebo také prostredie v škole, ktoré vlastne podporuje rodovú rovnosť. A sa pozrieme, je treba e, zabezpečiť e, podporu e, aj tých rodinách, ktoré sú v ekonomickej núdzi, pretože z takýchto rodín majú dostávajú ako si chlapci prednosť, aby sa dostali do školy. Takže je treba, aby všetky parlamentné e, politické skupiny prispeli a myslím, že prakticky všetci so mnou súhlasia, že je tu potrebné prijať konkrétne opatrenia a je treba takisto aj zabezpečiť správne vzdelávanie všetkých tých, ktorí pôsobia v tomto sektore a Takisto aj to formálne e, silaby, či školské osnovy musia byť preskúmané a takisto aj tie akoby neformálne. Ďalej je treba zvýšiť vzdelávanie v oblasti infokomunikačných technológií, podporiť ženy e, k podnikaniu a je treba vyhodnotiť či rozanalizovať e, osnovy a je treba zabezpečiť to, aby boli um, zabezpečené dodržiavanie ľudských práv a rodovej rovnosti. ja som sa, rečnička sa opäť dotýka témy eh, nesprávneho prekladu termínu empowering do portugalčiny. A jednoducho my chceme byť takou spoločnosťou, kde um, ženy a devčatá musia byť e, na rovnakej úrovni, ako sú chlapci a muži. A muži a ženy by mali vlastne rovnako podporiť túto správu, pretože keď to nepodporia aj muži aj ženy rovnako, tak nemá zmysel o tomto hovoriť. To nie je správa z e, politickej skupiny SAD. E, často tu boli tradične rozdiely medzi ľavicou a pravicou, ale myslím si, že všetci chápeme, že je treba chrániť devčatá a mladé ženy v svete, ktoré ešte stále zabíja e, novonarodené devčatka, len preto, že sú devčatá zásadami. E, takže je to naša povinnosť, aby sme chránili ženy. A ja dúfam, že táto správa naozaj poslúži účelu e, boja proti aj obchodovaniu s mladými dievčatami. A predovšetkým treba zabezpečiť to, aby sa vzdelávanie stalo základným ľudským právom. Ďakujem pekne. Liliane a myslím si, že to vaše vyjadrenia, ktoré sa týkajú e, prekladu do portugalčiny, to je niečo, čo si poznamenala sekretariát a bude túto otázku riešiť. Teraz dávam slovo pani Gál Pelc. V prvom rade chcem sa poďakovať e, spravodajkyni za túto spoluprácu, ktorá bola veľmi plodná. My sme dosiahli, e, my sme e, zažili dôležité zážitky a tento dokument ich zohľadňuje a chcem sa zapoďakovať Náš spoločný cieľ je, aby sme zvyšili eh, úroveň vzdelávania a eh, musíme umožniť prístup eh, devčat a žien k vzdelávaniu hlavne v núdzových situáciách. Tento prístup k vzdelávaniu nie je dôležitý len preto, že sa tým môžu ženy lepšie prejaviť a realizovať, ale myslím si, že to môže viesť aj k boju proti chudobe a, mm, budo, a vzdelávanie a prístup k vzdelávaniu je e, dôležitá hnacia e, sila hospodárstva a v tejto súvislosti je vzdelávanie žien osobitne dôležité a môžeme tiež do toho efektívne investovať. My sme e, máme pred sebou veľa práce a preto je dôležité, aby sme rozmysleli podľa spoločných línií a môžeme tieto posolstva jednotne e, vypracovať a môžeme spolupracovať na tom, aby bol dosiahnutý pokrok. Podľa mňa tie mechanizmy sú významné pre umožnenie zrovnoprávnenia a ukazovatele tu zohrávajú dôležitú úlohu. Potrebujeme štúdie, ktoré sa týkajú účinku týchto opatrení a tiež je dôležité vyzvihnúť, že sú dôležité aj zdroje. V tomto dokumentu, dokumente vítame, že aj tento prvok sa odzrkadľuje, teda sú tu zdroje EÚ a tieto zdroje musíme využiť a to efektívne. To je vlastne všetko, čo som chcela povedať. Myslím, že tento dokument e, je na vysokej úrovni a ďakujem za tú spoluprácu. Obrigada, senhora... Ďakujem pekne, pani Besera. Gracias, señora Huber. Ďakujem. Ja chcem opäť e, využiť túto príležitosť a zdôrazniť, že je dôležité, aby sme pracovali na takýchto správach, ktoré sú také zložité a ktoré e, majú tak veľa odkyliek a väzieb na všetky aspekty. Takže eh, tie príležitosti, keď máme možnosť spolupracovať, ako to bolo v prípade eh, spravodajkyne pani Rodriguez, a o čo bohatšie eh, to bude o čo viac budeme schopnosti sa zúčastniť na procese predkladania pripomienkových návrhov, čo bola príkladná práca, bola to e, výnimočne dobrá práca. E, mali by sme tým pádom mať aj príležitosť e, sa týmto zaoberať aj v súvislosti s Dňom žien, kedy sme robili seminár, aj hovorili s médiami, aj dôležité, aby sme hovorili so všetkými aktérmi, ktoré súvisia s touto kľúčovou otázkou, pretože Okrem toho, že sa to týka všetkých podstatných otázok, e, myslím si, že e, tá zásadná správa, posolstvo, ktoré z toho vyplýva, je ešte dôležitejšie a to e, je vzdelanie ako kľúčový prosedok pre nezávislosť a samostatnosť. A bez vzdelávania toto nemôže dosiahnuť a preto treba to posudzovať z jedného hľadiska, z hľadiska vzdelávania, aby všetky devčatá mali prístup k vzdelávaniu a po druhé, aby obsah tohoto vzdelávania bol primeraný, pretože e, nemá zmysel mať prístup k vzdelávaniu, ak e, jeho obsah e, nič neprinesie. A preto ja chcem uznať e, to bohatstvo e, rozpracovania všetkých správ v tejto správe, ale chcel by som zvrazniť jeden aspekt, ktorý je podľa mňa podstatný pri posudzovaní vzdelania ako prostriedku pre samostatnosť a nezávislosť. A to je dôležitosť zapojiť do všetkých e, vzdelacích e, programov e, sexuálne a reprodukčné vzdelávanie ehm, bez toho, aby ehm, tieto devčata ehm, mali znalosti o svojom tele, aby to mali pod kontrolou. Takže aby e, e, dievčatá a chlapci vedeli, e, čo je ich telo a ako môžu žiť so zmenami, ktoré tam nastávajú a čo je dôležité v ich živote, pretože svoje telo budú mať celý život. A ak toto nebude v tých vzdelávacích programoch, ťažko bude môcť realizovať želanie, ktoré bude posilňovať ženy a tomto zmysle je veľmi dôležitá správa, eh, ktorá pracuje eh, na eh, zrušení stereotypov aj v škole, aj v oznamacích prostriedkoch, ktoré tvoria verejnú mienku, aj vzory. A druhý aspekt, ktorý tiež uvedla pani Rodriguez, je dôležitosť rovnosti medzi vzdelávateľmi. Ťažko bude môcť presadzovať rovnostársky vzor, v spoločnosti, ak vzdelávateľi a učiteľia nebudú rovnako zastúpení. A preto potrebujeme takú víziu, holistickú víziu. Holistická nie je len moderné slovo, ale je to nevyhnutná požiadavka a v vzdelávaní ešte viac ako v iných témach. Ďakujem. Teraz eh, má eh, slovo tieňová spravodajka za GUE NGL Malin Björk. Ďakujem. Eh, of all, så skulle jag tacka rapportör. Ďakujem. Ja chcem sa poďakovať spravodajkyni za túto veľmi dobrú prácu, ktorú vypracovala e, tento celkový pohľad, e, ktorý nám dala. Máme na stole dobré kompromisy, ako aj ostatní sa domňam, že e, vzdelávací systém je obzvlášť dôležitý, aby sme dospeli k rovnosti Stále žijeme v patriarchálnej spoločnosti a aj za posledných 100 rokov sa tam veľa nezmenilo a preto je dôležité, aby sme e, sa pokúsili zmeniť niečo v základoch a pre nás je dôležité, aby sme posilnili úlohu e, dievčat a žien, aby e, sme prispeli k ich samostatnosti, k zdrojom eh, pedagogike, k rúcaniu stereotypov. Tu sa musia tieto veci e, zmeniť a to sú podstatné prvky a prirodzene aj pracovné podmienky pre tých, ktorí pracujú v školstve. Ďakujem spravodajkyni a mám tu ešte otázku, ktorú chcem otvoriť a nie sme si v nej úplne jednotní a ide o hlasovanie zajtra. E, ja som uh, oslovila feministickú uh, sebavranu uh, 132. Niektorí uh, ju nepoznajú, ale určite všetci poznajú. Všetci tí, ktorí vyrastli ako devčata, vedia, že e, vyrastajú sa i s tým každodenným strakom, že môžu byť vystavení útoku a to je dôležité a preto musíme hovoriť o tom, e, ako e, môžu byť dievčatá posunené, ako sa môžu sami braniť, ako sa môžu v spoločnosti e, lepšie braniť. Takže nejde len o telo, ale ide o to, aby mohli sa dôrazne prejavovať ako ľudia, ako osoby. A preto je dôležité ich posilnenie. A Možno mnohí nevedia, že Švedsko spolu s Čile sú štáty, ktoré to najviac e, nadalej rozpracovali v e, systéme vzdelávania a my sme to zapracovali v našom štáte, ale žiaľ, teraz nie všetky deti majú prístup k nášmu školskému systému a žiaľ, tu boli prijaté e, isté opatrenia, ktoré ne pamätajú na to, aby všetky deti boli podporné. A to hovoríme. My tvrdíme, že nemôžu byť žiadne uh, súkromné zisky z toho, keď to peniaze uh, tečú len v Čile a v Švedsku je tento privatizovaný systém škôl a to musí skončiť. O to sa musíme zasadiť. A Viem, že sú možno aj ďalšie oblasti, ďalšie časti tejto správe a to si na vrch 146, kde ide o pozitívny obraz týchto osôb. My sme zistili, že v istých častiach spoločnosti práve u týchto osôb e, E, sa zistili negatívny dopad a vplyv na psychiku. Ide o homosexuálne osoby a je dôležité, aby e, sa silnejšie šíril pozitívny obraz a to je to najdôležitejšie, čo môžeme robiť pre týchto mladých ľudí v spoločnosti a to je rovnako dôležité ako aj posilnenie dievčat. Takže Celkovo je to veľmi dobré stanovisko a veľmi rozsiahle a ja sa teším, že zajtra sa o tom bude hlasovať a pôjde to ďalej do pléna. Dobrý ráda, Malin. Um... Ďakujem pekne. Malin teraz uh, má slovo za zelených, pani Hrenk. Thank you very much. Um, I think many... Ďakujem pekne. Myslím, že už odznelo veľa veľmi dôležitých vecí a chcem sa poďakovať aj e, z pravdajkyni a chcem ešte zvrazniť jednu vec, ktorú spomínala pani Björk. E, pre nás je veľmi dôležité zahrnúť do tejto správy e, hlavne situáciu mládeže LGBT. Stále máme alarmujúco vysoký počet e, samovrážd v tejto skupine a to sú hlavne trans mládež, ktorá je často mm, najviac postihnutá diskrimináciou a obťažovaním v školách a posilnenie tejto skupiny mladých je dôležité, aby dosiahlo veľmi dôležité ciele, ktoré sú uvedené v týchto správach a my si myslíme, že keď to zahrneme eh, do tejto otázky, aby tam eh, boli vzdelávacie osnovy, ktoré zahrňajú eh, sexuálnu diverzitu, aj keď bojovanie na, v teréne proti e, sexistickým e, prejavom a charakteristike e, je dôležité, aby bolo v tej správe, pretože to na stavných školách a vzdelávacích inštitúciách, kde stále veľká diskriminácia proti týmto ľuďom a mali by sme byť hlasom za ich ochranu a proti ich diskriminácii. Obrigada, e agora o senhor... Ďakujem teraz pán Coburn, 2 FDDD. Ďakujem, pani predsednička. Táto správa zahrná viac e, výziev e, na e, rodové kvoty a viace EU byrokracie a keď má byť prioritou vyučovanie a tiež vyzýva každoročné Európsku cenu e, za e, rodovú rovnosť. Čo som si istý, že 100 tisíce ľudí, ktorí používajú potravinovú pomoc, e, potravinové banky, budú vďační za to, že takto chcem využívať peniaze, ale najlepšie to v pozmeňujúcich návrhoch, kde v 20 sa hovorí, že študenti prispievajú k rodovej segregácii na trhu práce. Pozmeňujúci návrh 39 hovorí, že muži majú byť e, viac e, zapojení e, do opaterí detí a má byť prerozdelenie úloh starostlivosti v rodine. EU má absolútne, nemá absolútne žiadne um, právo uh, zasávať do súkromných životov manželstiev, partnerstiev a rodín sa na vrch 1.05 eh, 1.08 vyzývajú k informačným kampaniám o eh, kombinácii kariéry s eh, založením rodiny a sa na vrch 137 vyzýva, aby v školách učili e, deti a e, chlapcov a devčatá e, respektovať rodina. Nemáte absolútne žiadne právo e, hovoriť deťom, že e, kedy e, majú si založiť rodiny a ako majú e, žiť svoj život. Pozriem si návrh 103, je klasika, musím povedať. E, on e, odporúča e, zavedenie e, feministickej sebaobrany a e, výuky e, asertívnosti a čo je to feministická sebaobrana? E, ľudia e, sa, e, keď sa mladí ľudia učia sebaobrane a disciplíne, je to chvalihodný cieľ, ale neviem, prečo na to potrebujete s tým mať politickú propagandu. A nakoniec pozriem si návrhy 141, 143 a 161 vyzývajú k sexuálnej výchove na školách. EU, dámy a páni, nemá žiadne právo zasahovať do e, systémov e, školstva v členských štátoch a e, našťastie EÚ nemá pôsobnosť aj figuratívne a doslovne na vzdelávaciu politiku ktorí poslanci dobre pamätajú pred prijatím tejto správy a týchto bláznivých pozňujúcich návrhov. Sorry, it's rather a loud microphone. Prepačte, to bol hlasný mikrofón. Ďakujem, pani predsednička. <laughs> Teraz pán Petirdo EPP. Hvala vam lijepo. Prije svega željela se složiti s... Takže ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcela by som sa pripojiť k tým, ktorí povedali, že tá správa bola veľmi, dobre, veľmi zle preložená. Rovnako tak to vyzerá aj s chorvátskym prekladom, ten nie je príliš podarený. Preto by som chcela požiadať sekretariát, aby sa postaral o zlepšenie a lepšiu zrozumiteľnosť prekladu. Okrem toho chcem povedať, že rozumiem motivácii spravodajkyni. Chcela by prispieť k posilneniu pozície dievčat a taktiež e, k lepšiemu prístupu e, k vzdelávaniu v EÚ, ale je to celkom taká delikátna situácia. Musíme taktiež dbať na pravomoci členských štátov a EÚ tu nemá žiadne kompetencie. My nemôžeme zasahovať do kompetencií národných štátov v súvislosti s otázkou vzdelávania a e, v súvislosti s rodinou, pretože to spadá plne do kompetencií členských štátov. Chcela by som spravodajky navrhnúť jednu vec. Ja som taktiež zaslala pozmenujúci návrh, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby bol posilnený právny základ pre správy musíme nájsť jasný základ napríklad v globálnych e, medzinárodne platných dohovoroch, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie dievčat. Taktiež máme teda dohovor o e, detských právach, právach detí. Plánujete tam ústny pozmenujúce návrh, aby som to rozšírila, pokiaľ nemáte nič proti. Mali by sme v záhlaví rozšíriť text, okrem teda odvolávky na tento dohovor o právach detí, by sme mali taktiež hovoriť o dohovore, o všeobecnom dohovore o ľudských právach. Sú tam e, teda dohovory o e, občianských e, právach jednotlivca. Myslím si, že všetky príslušné dokumenty by tam mali byť citované, aby sme potom mali silnejší právny základ a taktiež musíme dbať na to, aby tieto dokumenty boli v EÚ aj rešpektované a uznávané. Ďalej. Myslím si, že toto je zaujímavá téma aj pre mnohých občanov. A síce, že rodičia majú uh, povinnosť dbať na vzdelávanie svojich detí. To hovorí aj článok 18 dohovoru o právach dieťaťa. A v tomto zmysle som poslala aj pozmeňujúcu návrh 76, pretože náhodou teda e, je dôležité toto, táto povinnosť rodičov dbať na vzdelávanie eh, svojich detí. Toto bolo vynechané zo so správy. Možno to bola náhoda, ale táto povinnosť existuje, pretože rodičia majú eh, v podstate eh, zákonnú povinnosť dbať na vzdelanie svojich detí. Oni na to môžu najlepšie dohľadať, sú v najlepšej pozícii. No a myslím si, že tento pozmeňujúci návrh by mal byť zakomponovaný do vašej správy. A potom e, ďalej všetky tie medzinárodné dohovory v tejto súvislosti, ktoré nemôžeme vynechať. Je dôležité sa učiť v rámci rodiny, pretože to z nás v podstate urobí tých ľudí, ktorými sa staneme a potom sa to v škole iba rozvíja. Ďakujem. Pani Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, taktiež sa chcem e, poďakovať za spoluprácu pani spravodajkyni aj ďalším tienovým spravodajcom na tomto dokumente myslím si že je nespochybniteľné že nám ide všetkým o to aby muži a ženy si boli rovní takisto si myslím že vzdelanie dobré vzdelanie je jednou z ciest ako prispieť k tejto rovnosti medzi mužmi a ženami taktiež ako už tu bolo povedané dobré vzdelanie môže prispieť k zníženiu chudoby ehm, u chlapcov u žien ale teda špeciálne teraz sa bavíme o dievčatách a ženách takže vzdelanie je celkovo dobrý nástroj na to aby, aby sme sa niekam ďalej posunuli. Um, som aj vďačná za to že e, viaceré z mojich pozmenujúcich návrhov ktoré smerovali práve k upozorneniu na to že mnohé dievčatá dnes ešte nemajú taký dobrý prístup k vzdelávaniu boli zakomponované teraz myslím najmä na dievčatá alebo e, deti so zdravotným postihnutím alebo z marginalizovaných komunít alebo spomedzi migrantov Čiže za toto som vďačná. Celková taká poznámka, ktorá tu už odznela, ale je, že naozaj musíme si dávať veľký pozor na to, aby sme nezasahovali do kompetencií členských štátov a vzdelávanie je jednou z politík ktorá patrí do kompetencie členských štátov čiže by som bola veľmi opatrná pokiaľ ide o nariaďovanie obsahu vzdelávania pre jednotlivé členské štáty Uh, už to tiež tu zaznelo a myslím si že, že tá správa by to mala obsahovať pretože v prvom rade za vzdelávanie vzdelanie dieťaťa je zodpovedný rodič alebo rodičia že by tá správa mala obsahovať pozmeňujúce návrhy uh, či už seventy six alebo seventy eight ktoré hovoria o tom že jednak je to základným právom uh, rodičov vybrať si typ vzdelávania ale taktiež je to aj ich zodpovednosť a preto by nebolo e, celkom férové e, hádzať celú tú zodpovednosť len, na školy. Ehm, posledná možno poznámka ktorá súvisí aj s touto snahou nejako o podporu pozmeňujúcich návrhov vedúcich k tomu že tá rodina by mala byť zainkorporovaná do tej správy je že e, z osobnej skúsenosti ako matka troch detí dvoch dievčat a jedného chlapca viem že je to najmä o výchove doma či budúci muži keď vyrastú či budú rešpektovať ženy či sa budú podieľať na domácich prácach či um, nebudú uh, páchať násilie na ženách naozaj si myslím že je to vecou výchovy v rodinách ale tam teda samozrejme my už ako uh, európsky parlament nemáme vplyv. ďakujem pekne. Obrigada. Uh, para uma segunda ronda Ďakujem. A teraz druhé kolo príspevkov. Pani Becerra, prosím, stručne, pretože hovoríte druhýkrát. Len stručne, pani predsednička. Budem hovoriť pre všetkým kolegovi Kounovi ako kolegyne Peter. Takže rozdiel ohľadom tejto správy a ohľadom príslušného procesu je, že sme odsúhlasili stratégiu 2015, 2016, 2020, čo sa týka rovnoprávnosti pohlaví. Takže toto je ten kontext, ktorý nám umožňuje si uvedomiť, aká je naša strategická pozícia a ktoré témy spadajú a ktoré nie do právomoci Európskej inštitúcie a ktoré potom jeho princípu subsidiarity. Takže Máme určité strategické línie, ktoré sme si tu schválili a myslím si, že týmto sa musíme riadiť, aby sme vedeli, kam až môžeme, kam nemôžeme zájsť. A čo sa nás týka, čo nie. Ďakujem. Pán Kovon, prosím, iba veľmi stručne, pretože nemáme veľa času. Slobujem, že budem hovoriť stručne. Chcem len povedať, že úprimne nespadá do právomoci Európskej únie zasahovať do vzdelávacích systémov členských štátov. A keď sa Svojené kráľovstvo eh, pripojilo k EÚ, tak sa nepripojilo k nič, e, ničomu takému dokumentu, ktorý by povedal, že teraz bude EÚ prikazovať ľuďom, ako žiť svoje životy, ako vzdelávať deti a aby EÚ kritizovala e, vzdelávacie systémy. Toto mali členské štáty robiť sami a tento parlament by taktiež v tomto zmysle nemal nič podnikať. E, Dobre, takže teraz prechádzame k vyjadreniu Európskej komisie. Prosím. Ďakujem, som Anglos Angelianos z Generálneho pre kultúra a vzdelávanie. Toto je veľmi významná správa. Sme radi, že tu nastal veľký pokrok a určite sa podarilo identifikovať kľúčové problémy a taktiež riešenia. Ukazuje sa, že rovnoprávnosť pohlaví neprichádza prostredníctvom nejakej náhody. Vidíme tu také tri hlavné aspekty. Máme tu e, veci alebo body, ktoré naďalej ostávajú e, problémami alebo výzvami v rámci vzdelávacích systémov. Taktiež je tu ďalší aspekt, to je využívanie vzdelávania. Pretože vzdelávanie je v podstate zásadným e, nástrojom pre transformáciu spoločnosti. A taktiež úloha vzdelávania a školenia e, v rámci medzinárodnej spolupráce a medzinárodného rozvoja. Taktiež ďakujeme, že sme boli zapojení do celého tohto procesu pracovného a tešíme sa na e, konečné výsledky a taktiež na dopad, aký to bude mať na našu politiku. Ďakujem. A áno, už tu bolo položených viacero otázok, takže možno spravodajkyňa by sa k tomu chcela taktiež vyjadriť. No, nemôžem sa vedrovať detailne ku každej otázke, ktorá tu dnes bola položená. Prekvapilo ma, predovšetkým to, že áno, mala som dobré vzťahy so všetkými tieňovými spravodajcami. Tá práca bola veľmi kľudná, pracovali sme veľmi civilizovane, slušne a určite táto teda prebiehalo veľmi dobre. Áno a táto správa nechce zasahovať do života ehm, v členských štátoch, nechce, aby členské štáty prevzali všetky naše myšlienky. Nie. Sú to len také odporúčania, na ktorých pracujeme, takže to chcem povedať jasne. My tu v podstate vypracúvame odporúčania ohľadom toho, čo je najlepšie pre mladé ženy, pre dievčatá. No, ešte sme samozrejme neskončili, ešte nás čaká veľký kus práce v súvislosti s touto správou. Ešte to musíme všetko tak eh, uhladiť a teda dotiahnuť ale myslím si, že všetci aktéry teda prispeli do diskusie. No a k tomu, čo povedala kolegyňa Björk, my sme tam e, odstránili niektoré odvolávky, áno, a e, snažili sme sa tú správu vylepšiť. Hovorili sme o dôležitosti toho, aby mladé ženy rozvíjali svoje schopnosti a znalosti, taktiež e, aby boli fyzicky zdatnejšie, aby na tom pracovali. No a čo sa týka osôb LGBTI, to je tam taktiež pokryté. Diskutovali sme o kompromisných pozmenujúcich návrhov, ohľadom toho, či by sme tam mali nechať nejaký konkrétny zoznam, ale ja som si myslela, že pokiaľ by sme tam mali konkrétny zoznam, tak by sme sa nám mohlo pošťastiť niektoré veci vynechať. Takže Mm, takto som sa k tomu postavila. No a rada by som teraz poďakovala všetkým kolegom, ktorí prispeli svojimi myšlienkami, názormi, podnetmi a myslím si, že hlasovanie to potvrdí, že dopadne dobre. Ďakujem. Takže hlasovanie prebehne zajtra o 10. No a teraz už prejdeme k bodu 6. A tí, ktorí sa chcete zúčastniť e, na tejto diskusii, prosím, príďte sem hore e, na pódium a ďalší bod sa týka teda výmeny názorov ohľadom nových usmernení pre začlenenie zásahov proti rodovo motivovanému násiliu do humanitárnych akcií. A výbor FEM 31. marca sa rozhodol zorganizovať výmenu názorov s UNICEFom, tak aby teda boli potom predstavené nové smernice pre integráciu zásahov proti rodovo motivovanému násilu do humanitárnych akcií. A teraz som zravším cieľom je bojovať proti takémuto rodovo motivovanému násiliu a požiadali sme predsedu alebo predsedničku pani McEvan, aby taktiež spolu moderovala túto diskusiu, ale ona sa nemohla dostaviť, takže prišiel pán Stelio Skologulu, ktorý sedí vedľa mňa, on je podpredsedom výboru DV a ja si myslím, že táto výmena názorov iste prispeje k práci výboru FEM na našom stanovisku ohľadom správy výboru DV pri príprave sveta na Svetový humanitárny summit, ktorý bude hovoriť o výzvach a riešeniach v tejto oblasti. No, povednú je pani Anne Head z zo sociálnych, e, od sociálnych demokratov. Pozvali sme teda rôznych medzárodných aktérov a teraz už by som chcela začať diskusiu a odovzdávam slovo rovno podpredsedovi výboru DV, pánu Asteliosovi Koloulu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážení hostia. Dovolte, aby som v rámci alebo v mene výboru DV vás srdečne privítal. Eh, my si myslíme, že tieto nové usmernenia, ktoré tu boli predstavené, sú to aktuálne usmernenia. A čo je nové, pokiaľ ide o správy, v z, o situácii osôb, ktorí musia pracovať eh, v nejakých konfliktných eh, zónach. Často sú to teda naozaj ľudské tragédie. Takže sú to často eh, konflikty, ktoré sú vlastne medzi ľuďmi a vlastne boli sme svedkami aj teraz nedávno v Iraku, ako aj v Sýrii Ehm, že vlastne tie najzraniteľnejšie časti e, populácie, ehm, ženy a dievčatá, tie, e, tých sa to vlastne takéto konflikty dotýkajú najviac. A vlastne dochádza k únosom, e, k sexuálnemu vykoristovaniu, násilneniam, ehm, z otrokárstvu a obchodovaniu s ľuďmi, teda obchodovaniu s e, ženami a devčatami, ako aj nútené sobáše, takže toto všetko sú prejavy. A preto je to veľmi v súčasnosti veľmi dôležité a veľmi naliehavá otázka chrániť ženy a deti, devčatá. Sú to konflikty, ktoré vlastne sledujeme a nemôžeme um, mať k tomu neutrálny postoj. Um, a často je potrebné jednoducho rôznym spôsobom pristupovať eh, k tomu, že či sú obeťou ženy, eh, muži alebo dievčatá a podľa toho je treba vlastne pripraviť také príslušné opatrenia Ehm, práve, ktoré budú vlastne chrániť tie najzraniteľnejšie obete v prípade vojnových konfliktov alebo iných konfliktov. A preto sú k tomuto tieto usmernenia ktoré vlastne by mohli zohrať veľmi dôležitý nástroj e, z hľadiska celkového úsilia postupu v prípade riešenia humanitárnych kríz. Teraz dám slovo našej pani predsedajúcej. Ďakujem pekne. Darius, ďakujem pekne. Ja by som teraz odozdala slovo našim hosťom. Popred ďakujem aj za i to, že prišli medzi nás za výbor FAM, teda za výbor pre eh, práva žien. Predovšetkým by som pani Queen Lemes eh, z eh, UNICEFu. Nech sa páči, máte 10 minút na vystúpenie. Pani Gwen Limis. Ďakujem pekne, Gwen, Gwen Lewis, ďakujem pekne, ja mám eh, PowerPointovú prezentáciu, takže keby bolo možné ju otvoriť. Ďakujem pekne za to, že ste nás sem pozvali. Tieto usmernenia sú pre nás veľmi dôležité a sú základom pre UNICEF. Takže my sme naozaj veľmi radi, že môžeme vám ich dnes e, prísť predstaviť. Tieto usmernenia sú podstatné pre našu prácu e, deťmi a týka sa to krízových konfliktov, ako aj prírodných katastrof. Tieto usmernenia takisto budú prijaté aj na najvyššej um, politickej úrovni humanitárnou komunitou teda všetky agentúry OSN podpíšu tieto usmernenia, ako aj komunita mimovládnych organizácií. Um, to, bol to veľmi zdlhavý proces, teda trvalo prakticky, alebo takmer dva roky pripraviť eh, takéto úsmernenia. Aj samozrejme boli aj verejné pripomienkovanie. Pripomienkovanie eh, sa týkalo mm, rôznych eh, expertov z viacerých, viacerých sektorov. Takisto sme obdržali názory zo 66 krajín. Prebiehalo mm, konzultácie s krajinami ako je Somalsko, El Salvador, Gruzinsko a podobne, čiže bol to naozaj veľký proces a cieľom naozaj bolo, aby e, jasné bolo, nám bolo, že či všetky tieto krajiny, ktoré sú dotknuté, alebo všetky krajiny, ktoré sú dotknuté krízami, aby uplatňovali tieto úsmernenia. V podstate ide E, cieľovou skupinou vlastne sú všetci humanitárni pracovníci alebo humanitárne aktivity, ktoré vlastne e, plánujú, implementujú, koordinujú, monitorujú a vyhodnocujú zásadné aktivity aby v rámci prevencie a redukcie um, e, protirodovo motivovanému násiliu. Takže Takisto je to aj dôležité pre rozvoj, pretože tie aktivity, ktoré súvisia s humanitárnym cyklom pre rozvoj, to takisto e, musia e, reš, e, rešpektovať a je, je treba uvažovať o tom, ako zabezpečiť lepšiu odolnosť postkonfliktnú a lepšiu správu veci verejných postkonflikte a ide o to, že naozaj um, dochádza teda k rodovo motivovanému násiliu práve v takýchto konfliktných situáciách a keďže sú veľmi slabé systémy monitorovania obetí a podpory obetí, vlastne spôsobujú, že nemáme k dispozícii ani dostatok údajov, ktoré by sme potrebovali. Takže my predpokladáme, že sa tieto veci dejú. A napríklad v Pakistane počas záplav, napríklad v Mali tiež presídľované dievčatá e, boli predmetom sexuálneho zneužívania, takisto v Liberii. Je tam množstvo prípadov, ale veľmi ťažko sa získavajú dôkazy o tom, a keď chceme um, na tom nieč, s tým niečo urobiť, musíme predpokladať, že sa to, tak, že sa to v skutočnosti aj deje. Um, v porovnaní s inými usmerneniami, ktoré eh, boli vydané, toto, tieto majú oveľa širší záber, predí len na miesto konfliktu Avšak e, my sa dívame aj na iné formy e, GBV, teda rodovo motivovaného násilia. Tu je zoznam nútená prostitúcia, nútené manželstvo detí, obchodovanie s deťmi a podobne. Toto sú všetko veci, ktoré chceme riešiť a uvažujeme, ako môžeme tieto otázky a tieto problémy riešiť. Pokiaľ ide o obsah, len aby som vám vás vám približila, čo je predmetom eh, toho, týchto usmernení. My sa teda sústredujeme na veľmi rôzne populácie, sú tu rôzne vekové skupiny, rôzne miery eh, teda zraniteľnosti Takisto sa sústredujeme, ako môžeme lepšie spolupracovať, eh, a tak aby sme sa mohli navzájom podporovať v oblasti eh, totálnej bezpečnosti, zdravia, výživy. Takisto mm, pracujeme, máme tu aj určité referencie, ktoré sa týkajú eh, katastrof, ako fungovať v mestských, ako fungovať v obideckých oblastiach. Každý sektor má vlastne osobitný zoznam taký checklist, ktorý treba pre, preveriť z hľadiska eh, aktivít a konania napríklad nedávno na Filipínach eh, bol tajfún. Minulý rok eh, sme boli svedkami zvýšeného počtu obchodovania s ľuďmi aj v konfliktných zónach a podobne. Ďalšie aspekty teda všetko toto vlastne je v rámci tých humanitárnych princípov, ktoré musia zohľadňovať ľudské práva a to vlastne by malo predstavovať e, rámec humanitárnej pomoci, ktorá by mala zohľadňovať rodovo motivované násilie, GBV. A pokiaľ ide o kritiku týchto usmernení, je, že podarí sa nám e, vlastne presvedčiť tieto krajiny, aby mohli aj lepšie prioritizovať zdroje, aby mohli lepšie reagovať na potreby zraniteľných skupín. Tiež je treba si uvedomiť, že všetko toto si vyžaduje aj určitú tie skúsenosti a odbornosti v oblasti GBV, teda v rodovo motivovaným násilím a každý musí vedieť, že čo vlastne to predstavuje a napojiť to potom na ďalšie nástroje, ako napríklad Jader Marker a ďalšie stratégie, ktoré sa v krajinách uplatňujú. E, pokiaľ ide o indikátory, ktoré monitorujeme, to sú kritické indikátory a my, čo, to, čo sme zistili, je, že veľmi ťažko sa niekedy dokazujú um, dokazuje prítomnosť, takže naozaj monitorovanie je veľmi dôležité, aby sme takisto aj mohli skúmať, e, že či keď sa budú začleňovať e, tieto zásahy, E, či sa situácia zlepšuje, to je dôležité. A takisto je treba e, sledovať e, ako sa vlastne zlepšuje situácia, aké sú vlastne, ako, aké zlepšenia prinášajú príslušné programy a, príslušné opatrenia. Takže my sme to chceli e, spomenúť, pretože si myslíme, že práve toto by malo priniesť určitú zmenu v, v určitom čase postupne. Samozrejme, e, Mm, možno by som ešte stručne mohla popísať eh, príklad eh, toho, čo myslíme tým, ako môže určitý sektor eh, prispieť prevencii a reakcii na rodov motivovanému násiliu. Napríklad potrebná bezpečnosť je dôležitou tou oblasťou. Často keď si dostatočne nepremyslíme všet, dôkladne všetky riziká, že aké rôzne môžu byť dopady v jednotlivých sektoroch, napríklad potravinová neistota môže tiež viesť k nútenému manželstvu. E, momentálne sme toho svetkami v Sýrii, napríklad e, určitá prioritizácia chlapcov v, pri stravovaní či výžive voči dievčatám. E, Ďalšia určitá neistota je, že vlastne často sú ženy muži vlastne zodpovedné za potraviny alebo za kuchyňu v domácnosti. Ďalej napríklad v Južnom Sudáne opúšťali aj tábor dievčatá, pretože dochádzalo tam k násilneniam a podobne. Čiže vlastne tým pádom prišli o stravu, takisto dievčatám tiež, keď sú pred chodia do školy a dostávajú mliečnú stravu, tak um, sú často predmetom útoku, prasne kvôli potravinám, takže musíme uvažovať o tom, akým spôsobom implementujeme naše programy. E, takisto e, môže byť e, takisto žena, ktorá prichádza prinašať potraviny predmetom útoku a podobne. Takže toto vlastne boli niektoré z príkladov odporúčaní, ako pomôcť tým, ktorí uvažujú o programoch, ako čo zvážiť, ako lepšie komunikovať, ako prinášať tie návrhy a aké by mohli byť opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté v prípade e, alebo prospech zlepšenia situácie obetí. Takže aj keď vlastne pracujeme na týchto usplneniach už e, vlastne dva roky, ale teraz je treba prijať tú implementačnú stratégiu, ktorej cieľom je, aby sa zabezpečilo to, že všetky programovania a všetky tie naliehavé postupy vlastne boli zohľadnené úplne všetkými zúčastnenými stranami takým spôsobom, aby naozaj sa pripravili skutočne trvalé alebo dlhodobé riešenia, ehm, ktoré by zabranili rodovo motivovanému násiliu. A tu máme tri ciele, čiže sme už dnes počuli, teda to je podpora a osveta o týchto otázkach, aby sa to dostalo do čo do najvyšších platformiem. Um, politiky. Takisto sa snažíme, že budeme robiť osvetu na rôznych fórach a v rôznych eh, krajinách. Cieľom je vlastne podpora, podpora implementácie, to znamená, že je treba budovať kapacity. Ako budovať tieto kapacity chceme založiť, napríklad eh, hm, horúcu linku a podobne. Takisto ako uvažujeme o tom, ako zapojiť donorov do tohto rámca. A ehm, ako môžeme usmernenia vlastne potom pretaviť do určitých konkrétnych krokov, konkrétnych odporúčaní a ko, takisto môžeme zabezpečiť potom aj lepšiu reakciu a napokon je monitorovanie, poučenie sa a vyhodnotenie e, z týchto opatrení a usmernení, takže toto je náš proces. E, vlastne máme tu aj referenčnú skupinu, ktorá už funguje od januára. E, takisto máme aj zriadený implementačný tím a naďalej sa učíme a veríme, že sa nám podarí zdokumentovať aj prípadové štúdie a viaceré príklady, ktoré sa stanú potom súčasťou týchto guidelines, týchto usmernení, ako budeme postupovať ďalej vpred. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Pani Luis. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, bolo to veľmi zaujímavé. prakticky nás to prináša do tej reality a vy sa snažíte nájsť také opatrenia, ktoré naozaj sa môžu pretaviť do praxe. Teraz by som dala slovo pani Florike Finkhoyer, ktorá eh, je riaditeľkou stratégiu politikov medzinárodnú spoluprácu v ECHO. Eh, máte 7 minút. Eh, ďakujem pekne. Musím povedať, že naozaj som veľmi rada, že som tu, aby som nielen spolu s týmto výborom, ale taktiež s výborom DV prácu UNICEFu, pretože naozaj veľmi e, veríme v to, že musíme postupovať ako partneri a keď, e, keď chceme naozaj zredukovať GBV, teda rodovo motivované násilie, myslím si, že tieto usmernenia sú veľmi dobre načasované. Prečo? Pretože máme teraz oveľa viac konfliktov, než e, kedykoľvek predtým a naozaj e, sú, ide nie iba o ženy, dievčatá, ale aj o mužov aj chlapcov a týchto rodovo motivovaných činov ich tieto, ich počet teda e, narastá a takisto aj sa rozširuje vlastne ten interval rôznych e, zverstiev a strašných javov. Každý sa akoby sústredil vlastne len na vojny a vojnové konflikty a áno, to je veľká to je zločin, ale nie je to obmedzené iba na vojnový zločin. Často vlastne e, to súvisí s rastom terorizmu, kde práve je, takéto GBV sú vlastne pôvodom e, nárastu terorizmu. E, my to takisto podporujeme aj preto, že cieľom je pripraviť e, taký ten spoločný vzdielaný e, koncept, tu e, spoločne vzdielané určovanie noriem, teda týchto donorín, napríklad OSN, EU, DG ECO, ale aj tí partnery, ktorí implementujú veci, ktorými spolupracujeme, ale aj vlády musia uplatňovať tieto normy a podporovať ich. Je to veľmi dôležité, pretože to vedie k zvýšeniu efektívnosti pomoci, práve ako povedala predrečníčka, ako pripadila príklad potravín. Je to veľmi dôležité z hľadiska znižovania mm, násilia, rodovo motivovaného násilia, ale je to takisto aj téma zodpovednosti a súladu s princípmi preto my chceme podporiť ustanovenie noriem, osobitne takých noriem, ktoré my nazývam, o ktorých sme hovorili, o ktorom sa bude hovoriť na Svetovom humanitárnom samite. To bude globálny summit eh, OSN a som veľmi rada, že sa tam bude sústredovať práve na budovanie dôkazov, ustanovenie noriem, lebo v vtedy, keď budeme v rámci programovacieho cyklu e, budete môcť je získať viac, väčšiu e, hodnotu za peniaze, čo je veľmi dôležitá podmienka či obava pre mnohých e, donorov. Ale musíme teda byť ešte presvedčivejší, čiže E, ak e, budem presvedčiť, tak sa nám podarí presvedčiť viacerých. A myslím si, že e, nie je ani náhoda, že sme tu spoločne, lebo podobne aj z perspektívy EÚ my podporujeme rodovo vyvážené politiky a my máme naše rodové politiky, ale nie len kvôli tomu, aby sme mali nejaký dokument, ktorý si odložíme na poličku, ale aby to bol nejaký dokument, voči ktorého by sme chceli merať samých seba, ale tak, aby sme aj náš, voči čomu by mali byť, sa, sa mali merať aj tí partnery, ktorí implementujú tieto politiky Čiže chceme sa dívať aj na um, rodový kontext, aj kontext eh, GBV eh, v troch častiach ťah, čiže buď to bude konkrétne um, zacielené, alebo mainstreamové, alebo budovanie kapacít. aby som uvedla potom príklady, ako uh, chceme v tomto pokračovať. Čiže pokiaľ ide o také uh, cielené aktivity, môžeme si uvedieť ako príklad Bangladeš, alebo máme Papua Nová Guinea a podobne. Tam je dosť vysoký podiel žien, ktoré sú prípadne v Bangladešu 87 vystavovaných domácemu násiliu a keď e, sú e, mimo domu, tak e, podobne sú predmetom rôznej diskriminácie, sexuálneho obťažovania, obchodovania, nútenej práce a rôzneho sexuálneho vykoristovania. Toto e, narastá, takže v tejto krajine vlastne hľadáme konkrétnu, konkrétnu aktivitu, konkrétnu činnosť hľadiska zvyšovania osvety e, populácie a takisto poskytovanie určitej právnej ochrany tým najzraniteľnejším skupinám, aj hľadiska, takisto aké sú práva a podobne je možné mať na toto rôzny názor, ale je to určite niečo, čo eh, je treba na čo treba poukazovať, a čo treba riešiť. Ďalej, keď eh, by sme chceli takúto viac, mainstream, viac mainstreamový postup, eh, vy ste uviedli príklad potravinovej bezpečnosti pomoci, napríklad v prípade vody, alebo keď poskytujete vodu alebo sanitárne pomôcky, eh, tie treba mm, zabezpečiť eh, E, tak, aby vlastne neboli predmetom, e, vlastne nebo ne, nevystavovali vlastne ženy e, ešte väčšiemu riziku napríklad. Myslím si, že tiež pokiaľ ide o Sýriu, tam máme 80 miliónov na veľmi konkrétne určené programy v boj proti rodovo motivovanému násiliu Ehm, takisto to rešpektuje medzinárodný záchranný tým. Máme ďalších 34 miliónov na ehm, ochranu obetí ehm, v tejto sírskej kríze. Myslím si, že predrečníčka tiež uvedla určité príklady. Myslím si, že takisto poskytnúť aj určitú pomoc tak aby dievčatá, ktoré sú v utečeneckých táboroch, vlastne boli nútené uzatvárať nútené manželstva, alebo aby boli nútené k prostitúcii, alebo k určitej skrytej forme prostitúcie. Taktiež sme pripravili určité budovanie kapacít, pretože nestačí, e, že to má byť niečo, čo je jasne zacielené alebo mainstreamové Jedným z eh, príkladov, eh, na ktorom mne osobne veľmi záleží, je financovanie projektu budovanie kapacít, ktorý viedlo OMM. A to bol projekt eh, proti rodovo motivovaným násiliu v prípade pracovníkov. Takisto E, my pripravujeme aj tzv. gender markers, to je veľmi dôležité, také in markery, indikátory, aby sme takisto diskutovali s tými najzraniteľnejšími skupinami, ktorými si často väčšinou vlastne ženia devčatá, aby e, potom v prípade reportingu, implementácie a podobne, aby boli, bolo to bolo otestované, že, či naozaj, aké sú skúsenosti, či tie opatrenia priniesli zlepšení. Uvedla by som ešte jeden príklad, e, pretože e, máme tu aj iné inštitúcie, ktoré vlastne môžu e, vstupovať do tejto témy z hľadiska európskej politiky, ale je tu jeden sektor, na ktorom nezáleží a to je koordinácia, spolupráca s vojenskou zložkou, s armádou. Vieme, že máme mnohé vojenské misie a napríklad v Mali, kde naozaj vlastne sme vyšli z našej eh, tej, tej humanitárnej oblasti a išli sme za našimi vojenskými kolegami a povedali sme im, že musíte v rámci svojich programov naozaj eh, zahrnúť eh, um, rodovo motivované násilie a myslím si, že toto vlastne bol tu aj potom prijatý aj mechanizmus e, už, e, alebo taký kódex ešte predtým, než e, boli tieto jednotky vyselané, takže tie jednotky, ktoré šli do Mali, museli rešpektovať. A potom zároveň je dôležité, že je tu aj mechanizmus podávania správ o tom, E, takže to je ten príklad. Treba sa na to dívať z viacerých uhľov pohľadov. Je to veľmi dôležité z hľadiska poskytovania pomoci, ale takisto aj z hľadiska budovania kapacít e, a naozaj niekedy si to vyžaduje, aby ste vyšli z tej svojej, e, tej svojej skrine alebo skrinky a obmedzeného priestoru a išli aj za tými ostatnými. Ďakujem pekne. Ehm, Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Siecke Staneker, ktorá zastupuje Fond pre um, obyvateľstvo OSN. Ďakujem pekne. Keď som počúvala predchádzajúcich rečníkov, rečničky, Napadlo ma, že prehnotenie týchto usmernení a pôvodné usmernenia boli z roku 2005 a myslím, že sme pokračili ďaleko od roku 2005, pred desiatimi rokmi. To bola celá tá oblasť eh, rodového násilia, ktorá sa považovala eh, za eh, vyhradenú pre odborníkov, ale Mm, neboli sme eh, vôbec tak blízko k tomu zrovnoprávneniu, ako sme teraz, a to je pozitívne. Za tých 10 rokov mnohí eh, humanitní eh, hráči zvyšili svoje zapojenie do tejto témy a OSN zradila osobitného zástupcu, ktorý je zabraný na sexuálne násilie a konflikty a bezpečnosť rada prijala kľúčové rezolúcie, ktoré sa týkajú silnej ochrany proti mm, sexuálnemu násiliu a stále viac ľudí si e, túto prácu vyberá ako svoju kariéru a riešenie e, e, tohoto rodového násilia je kľúčová priorita, pre je to aj samostatná téma, ako aj integrovaná kľúčová časť e, našej práce v oblasti e, sexuálnej a reprodukčného zdravia a posilňovania rodovej rovnosti a zabezpečenia e, práv žien a devčat a tiež zabezpečení kvalitných údajov pre pokrok v programoch za roky sme vybudovali kapacity pre riešenie e, rodového násilia aj vrátanie pomoci e, DG ECO pred pár e, rokmi a všetky úrady v štátoch UNEP majú personál, ktorý je erodovaný v oblasti rodových otázok a toto sa deje vo všetkých štátoch, ktoré majú aktívny klaster ochrany. Zapojenie e, týchto usmernení a prvé, prvá úprava týchto usmernení sa e, stali príručkou pre expertov e, v oblasti radového násilia aj pre všetkých, ktorých chceli sledovať zasovanie v radovom násilí. Ale e, ďalšie hodnotenie humanitných e, odosiev e, na núzové situácie ukazuje, že isté základné minimálne kroky, ktoré boli upravené v týchto usmerneniach, sa stále neplnia vrátane prípadov, kedy ženy a devčatá zažívajú rodové násilie Myslím, že tiež dôležité spomnúť, že tieto smernenia v terajšej podobe boli výsledkom e, veľkej práce počas rokov v UNICEF a UNEP, ktorí viedli e, túto prácu, ale aj e, ďalších agentúr ako UNHCR a Svetový potravný program a všetky hlavných mimovládnych aktérov v humanitnej práci Oxfam, Safety Children a mnohých ďalších. My sme hrdí na to, že sme súčasťou toho a tiež sme um, prítomní v teréne a očakáme, že budeme hrať uh, aktívnu úlohu pri plnení týchto usmernení. Na úrovni štátov um, Stratégia realizácie, ktorú kolegyňa spomínala, sa bude spoliehať z existujúcich mechanizmov e, rodovej rovnosti a vedúcich e, aktérov, a to sú aj národní a medzinárodní. Bude to kľúčom pre e, tých hráčov, aby sa ujali podporiť ďalších humanitných sektorov a tiež v zrovnoprávnení a plne týchto usmernení. Stratégia realizácie sa organizuje v e, jednom primárnom cieli a to e, je zabezpečiť, že e, humanitné programovanie vo všetkých núzových situáciách bude plnené vo všetkých odvetviach, všetkých fázach a všetkými hráčmi takým spôsobom, ktorý značne zniží riziko a podporí odolnosť a podporí aj dlhodobé riešenia rodového násilia celkový cieľ e, týchto usmernení je e, zabezpečiť e, širokú zmenu, kde sa neustále bude programovanie boja proti rodom násiliu naplňať vo všetkých oblastiach a komunitní hráči vo všetkých odvetiach sa e, zaviažú plniť tieto usmernenia vo svojej práci, toto e, posilní bezpečnosť a bude to na prospech tých žien a detí, ktorým slúžime. E, jeden krok, e, ktorý EU e môže posúdiť, by sa mohol považovať za zabezpečenie toho, že všetci partneri, ktorí pracujú s EU a podľa EU budú plniť tieto usmernenia. Napríklad to môže byť zahrnuté do rodových markerov, ktoré už pani Fink spomenula. Dúfam, že to bude možné pre DG aj pre EU, aby silne podporovala tieto usmernenia a sú to len usmernenia, ktoré e, treba naplniť, ale myslím, že to bude dôležitou podporou. Ďakujem pekne. A teraz tam slovo tiež ďalšej zástupkyni inštitúcie EÚ, pani Živka Petková, ktorá je poradca riaditeľa pre ľudské práva a demokraciu a e, rodový poradca pre EEAS. Máte 5 minút. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem na začiatok sa poďakovať výboru FAM a DV za e, to, že zorganizovali e, túto minú názorov a za ich angažovanie v radovej rovnosti. A tiež sa chcem e, poďakovať komisii a DGECO za našu spoluprácu a ich vedenie pri podpore radovej rovnosti a tiež UNICEFu a UNFP za to, že pracujú v tomto 10. výročí týchto usmernení, aby sa revidovali a 5 minút nie je veľa. Chcem sa sústrediť na sexuálne násilie v konfliktných otázkach e, z vonkajšieho hľadiska. EU je veľmi aktívna v tejto oblasti aj prosím DG DGECO v tzv. výzve pre e, akciu, ktorá bola ustanovená v roku 2013 s vedením Spojeného kráľovstva my sledujeme túto iniciatívu a sme tam veľmi dôležitý partner, ale tiež eh, aj eh, vysoký predstaviteľ, aj eh, osvetný predstaviteľ pre ľudské práva EU sa zúčastňuje v globálnom samite, ktorý nastal v Londýne a tam sme sa zavezali, aby sme E, prijali e, ďalšie kroky a aby sme skončili bezstresnosť tých, ktorí spáchali tieto zločiny. Po tomto samite v Londýne EU e, vypracoval dokument non-paper, ktorý je usmernením praktických krokov pre skončenie sexuálneho násilia v konfliktoch. A tento papier je veľmi dôležitý, pretože zahrania všetky oblasti, kde hovoríme o skončení sexuálneho násilia, počnúť s reakciou v krízach, a mm, zamedzení konfliktov a mm, kolegyňa už dala pár konkrétnych príkladov, hlavne v civilnej a vojenskej spolupráci a čo presne robíme s našimi misiami CSDP a operáciami v teréne a s radosťou vás informujem, že sme dohodli a aj sa začal pripravať e, zákonnú štúdiu, ktorá bude posudzovať naše všetky misie CZP a operácie a ako e, to, tieto riešia rodové násilie. Rado by som využil príležitosť e, v tom, že rok 2015 je výročím e, uznesenia Bezpečnostnej rady OSN pre miera bezpečnosť a OSN je priekopníkom a aktívnym podporovateľom tohto programu. A tiež sme veľmi aktívni pri konzultáciách globálnej e, štúdie, ktorá prebieha tento rok a môžem vám povedať, že toto globálna štúdia, e, globálne prehodnotenie, ktoré prebehne v oktobri, je veľmi e, dôležitou hybnou silou pre nás, aby sme zmenili tieto trendy z pozmením uznesenia 1225 v 2015, ktorý sa zameriava na eh, sexuálne a rodové násilie, je dôležité eh, spôsobovať to, ako funguje celý systém EU. Máme tu komplexný prístup EU, eh, ktorý analizuje plnenie toho, ako EU plní uznesenie 1325 a teraz chcem, posudzujeme obnovu ukazovateľov EU, aby sme zlepšili naše sledovanie e, tej bezpečnostnej mierovej agendy OSN a keď tá agenda bola vytvorená pred 15 rokmi, nemali sme ukazovatele, ktoré posudzovali sexuálne a rodové násilie a preto teraz je to jedna z oblastí, kde to skúmame a chceme zlepšiť. Chcem zúrazniť aj to, e, že e, v oktobrovom prehnatení Španielsko bude predsedať rade a Eh, zahraničné služby pracujú eh, veľmi úzko s nimi, aby zabezpečili, že tento holistický prístup bude komplexný a EÚ bude do toho čo najviac zapojená. Jedna z oblastí, už som hovorila o dokumente non-paper, ale dovolte mi ešte poslednej minúte spomenúť e, dva dokumenty politiky, ktoré teraz pripravuje na úrovni EÚ aj e, zohľadňujú 20. výročie pekinskej platformy pre akciu, ale tiež e, rozvojovú agendu po roku 2015. Tieto dva dokumenty, prvý je akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu a tu je sexuálne násilie v konfliktoch a rodové násilie, ktoré je zahrnuté a zahrňa aj plnenie usmernení EÚ v e, medzinárodnom práve, ktoré je veľmi dobre zapracované a my očakávame, že tento akčný plán príjme rada v júli. A ďalší veľmi dôležitý dokument politiky, ktorý sa teraz pripravuje po záveroch rady minulý rok, je rodový akčný plán e, v rozvoji. Tento rodový akčný plán predtým sa zameriaval len na našu rozvojovú pomoc EÚ. Teraz máme záväzok aj od komisie, aj od vysokého predstaviteľa, že to bude nový, silný a ambiciózny dokument, ktorý bude posudzovať všetky vonkajšie politiky EÚ a máme tu aj veľmi konkrétne kroky spojené s humanitnou pomocou a veľmi konkrétne ukazovatele o sexuálnom násilí v konfliktoch. Väčšina z nich sú tie spojených s agendou po roku 2015, takže tu by som skončila a rada si vypočujem otázky. Ehm, Ďakujem. Než eh, otvorím túto rozpravu, vzhľadom na to, že podpredseda výboru pre rozvoj eh, bude musieť o chvíľu odísť, eh, chcem mu dať slovo, aby nám povedal názor k tým eh, témam, ktoré ozneli počas rozpravy. Ďakujem. Najprv chcem položiť otázku pani Florika Fink. Povedali ste, že musíme tiež eh, do toho zahrnúť medzi obete aj obete terorizmu. Čo máte tým presne na mysli? Do you yes, want yes, me to write directly or do you want yes, to take more? Yes, If it's possible, okay. Well, whether it is... A... Či je to obeď rodového násilia som terorizmu, terorizmného útoku, alebo domáceho násilia, alebo vojnového zločinu, alebo vojnovej situácie, stále je to zločin sexuálne násilie. Chcem povedať, no možno som sa nedosť jasne vyjadrila, že v minulosti, keď sme posudzovali dohovory a keď sme povedali, že toto je vojnový zločin, teraz máme situácie, kedy to už nezapadá do toho kontextu. Keď sa pozrieme do Nigeria, Boko Harama a ďalší ISIL, máme nárast e, znasilňovania sexuálneho násilia ako prostriedok e, teroru a za účelom destabilizácie. To znamená, že je to ešte horšia, horší problém a väčšia obava, pretože my sa zameriavame na tých najzraniteľnejších, e, my sa zameriavame na tých pozostalých. Takže pýtame sa, čo môžeme urobiť na to, aby sme pomohli tým zraniteľným, bez ohľadu na to, kto to spáchal, ale teraz ich e, hľadáme a musíme to robiť. Takže v prípade IDP, judikatúry IDP, keď Boko Haram znasilňuje dievčatá, keď sa vrátia do svojho tabora, keď e, dúfame, že boli zachránené, tak je to realita, ktorú nemôžeme poprieť a žiaľ, tieto usmernenia sú tam ešte dôležitejšie v takom prípade. Few words. Ďakujem. Ešte pár slov? Ah. Takže skutočne vítame, vítame aj teda ja za výbor DV, vaše príspevky k tejto téme, ktorá je pre nás taktiež veľmi dôležitá. Ehm, polednej prestávke budeme vo výbore diskutovať o reforme architektúrnej štruktúry humanitárnej pomoci. Pred Svetovým humanitárnym summitom, ktorý sa bude konať v máji 2016, Vaše príspevky do týchto diskusí určite sú veľmi cenné a vítané. Takže ďakujem. Prepačte, môžem, musím odísť, pretože idem na schôdzu ďalšieho výboru. A to hneď teraz. Ďakujeme. Um. Takže teraz prejdeme k vyjadreniam kolegov a dám slovo spravodajkyni Anny Tak so mycket. Ďakujem. Um, áno, je zvláštne, že tí, ktorí sú práve najslabšie, ktorí by sme mali najviac chrániť v rámci konfliktov, v rámci vojen a katastrofických situácií, že práve tieto osoby sú ešte viac mm, vystavení mm, násiliu, ktoré teda vyvoláva ich pohlavie. V podstate toto sa, násilie sa stalo zbraňou v rámci Eh, ozbrojených sporov. Napríklad sme hovorili o tom, aká bola situácia v Kongu a taktiež sa zistilo, že tam boli zneužívané ženy a dievčatá. Práve ste to hovorili o Boko Haram a vidíme, že v rámci konfliktov a taktiež situácia napríklad po prírodných katastrofách predovšetkým eh, ženy a dievčatá sú vystavené násiliu. No a môžete to do súvislosti aj s finančnými krízami, napríklad v Európe. Aj tu zistujeme, že tí, tie najslabšie články spoločnosti sú najviac vystavené tomuto javu. Mala som pár otázok, ale niektoré z nich už boli zodpovedané, takže jedna vec, ktorá podľa mňa je dôležitá pre EÚ, my musíme uznať, že naša spoločnosť naši občania, ktorí pracujú mimo Európsku úniu a dostanú sa do, takýchto, na takéto územia, musia mať príslušné školenie, vyškolenie náš personál, ľudia, ktorých my tam vysielame, tí musia byť príslušným spôsobom vyškolení v týchto oblastiach a musia byť vyškolení hľadom toho, ako bojovať proti takémuto násiliu. Takže by sa mali poskytovať príslušné školenia. Ďalej si pokladám otázku, aké požiadavky chcete klásť na vlády, teda na miestne vlády, pri teda boji proti takémuto násiliu. Ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám dnes podali. Boli veľmi zaujímavé a dúfame v budúcu spoluprácu. Ďakujem. Pani Neuchl. Ďakujem srdečne. Mám konkrétnu otázku ohľadom páchateľov, ale aj taktiež otázku čo sa obetí. Čo sa týka páchateľov, už to viackrát nezaznelo, môžu tam byť nejaké konflikty, ktoré spôsobia a vyvolia, vy, vy, vyvolajú takéto násilie, alebo to môžu byť rôzne teroristické skupiny. A Ďalej, čo týka obetí, tak máme tu napríklad e, ľudia, ktorí sídlia v tých táboroch, ktorým chceme pomôcť. Ľudia prídu do tábora, pomáha sa im, ale mohlo by sa im teda pomáhať v rámci toho tábora. A ako by to vyzeralo? Ako to vyzerá vlastne? Kto sa dopúšťa takéto násilia v táboroch? A tí, ktorým napomáhajú, tí sú taktiež považovaní za páchateľov. Čo sa týka žendrového násilia, tak vieme v praxi, že často sú rôzni pomáhači alebo vychovávateľia, učitelia, ktorí taktiež môžu byť páchateľmi. Takže ja by som chcela, aby ste mi toto vysvetli, ako tam presne vyzerá. No a taktiež diferencovať obete. Samozrejme, sú tam ženy, ktoré boli obeťami v krajine, odkiaľ pochádzajú. mňa by zaujímalo, ako sa napríklad z pomáhačiek môžu stať obete, napríklad e, rôzne lekárky, zdravotné sestry, ženy, ktoré pr- sú, pracujú v rámci určitého systému, ale e, potom sú videné, keďže sú ženy ako menej cenné a napriek tomu, že sami chcú pomáhať, tak sa e, nakoniec stávajú obeťami. Takže mňa by zaujímalo, ako sa diferencujú tieto jednotlivé skupiny. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánu Sebastiánu. Ďakujem. Budem hovoriť rovno podobne ako kolegyňa Neuchl. Mám konkrétnu krátku otázku. Čo môžeme robiť, keď v podstate my máme zodpovednosť za takéto násilie, pokiaľ je vyvolané tzv. humanitárnymi zásahmi. Nedávno sme zistili, že vojaci OSN e, nutili k prostitúcii chudobné ženy a taktiež niekedy sami sa dopúšťali násilia alebo znásilnení. Takže čo navrhujete? Možno pred, kým tých vojakov niekam vyšlo, aby boli riadne psychologicky preverení, aby postupili školenia. Je to dôležitá otázka, takže je treba to urgentne riešiť. Takže v opačnom prípade stratíme našu morálnu prevahu a tá si myslím, že je dôležitá. To je zaujímavá otázka. Máte pravdu. A teraz dám slovo pani Ward. Ďakujem za slovo. Prepašte, som tu nebola po dobu celej diskusie, ale schôdze výborov sú v rovnaké dobe, je potom ťažké byť na bohmestách miestach naraz a je pre mňa veľmi dôležité diskutovať o tomto dokumente, a náhodou, keď som bola minulý týždeň v Spojenom kráľovstve, som stretla známu, ktorá pracovala pre Wendy Shepard, ktorá pracovala v oblasti boja proti násiliu na ženách, mladých dievčatách a chlapcoch. A ona bola na ceste na školenie v Spojenom kráľovstve, ktoré ju malo pripraviť na prácu v podstate ošetrovateľky, e, ktorá môže pracovať s obeťami násilia v konfliktných vojnových situáciách. Takže chcela by som povedať jednu vec ohľadom toho, ako sa staráme o takýchto ľudí, ktorí sa zase starajú o takéto obete. V podstate oni sú v predných bojových líniách a musíme, musíme pripraviť na veľmi komplikované situácie a myslím si, že vyberáme skutočne tých najlepších, ale máme povinnosť sa postarať o týchto ľudí. A Wendy vyjadrila určité obavy v súvislosti so situáciou v Sýrii, ale toho, ako sa tam vôbec nemôžeme v podstate dostať a riešiť tam tú hroznú situáciu, o ktorej sa dopočúvame zo všetkých strán, sprostredkovanie. Vieme, že sa tam dejú hrozné veci. A je tam obrovský kus práce, ktorý, ktorý tam na nás čaká. Budú to celé roky, čo sa bude takto a my musíme byť pripravení na tú prácu. Myslím si, že to bude mať vážne psychologické dôsledky pre tie dotknuté ženy. No a ďalej. Na Margo situácii, kedy vieme, že sa niečo stalo, neriešilo sa to. Ja som napísala list vysoké predstaviteľke komisie ohľadom masových znásilnení v Darfúre minulý rok na jeseň. No a pokiaľ viem, naďalej sme nedostali riadne vysvetlenia, reakcie od agentúr ohľadom týchto situácií. Myslím sa, s tým príliš čaká, čaká príliš dlho pretože pokiaľ médiá, spolahlivé médiá prinesú informácie a nezorganizuje sa k tomu žiadna reakcia, ja si myslím, že potrebujeme mať povinnosť sa k tomu vyjadriť, zareagovať rýchlo, tak aby páchatelia boli postavení pred súd a to čo najskôr. No a my v podstate sme tu e, zástupcovia európskych občanov. A keď sa pýtame, tak chceme aj rýchle odpovede. Ešte ďalšia vec v súvislosti s tými e, pomáhačmi alebo svetkami. V Spojenom kráľovstve sú tam hnutia, ktoré bojujú proti násilu na ženách a dievčatách. Takže čo môžeme robiť my ako svetkovia? Ako v podstate podporiť svetku, aby boli aktívni, pokiaľ teda sú ľudia svetkami takéhoto násilia na ženách alebo na dievčatách. Často ľudia majú takú tendenciu, že tváriť sa, že to nevideli a nič nerobiť. Avšak v Spojenom kráľovstve sa teraz mobilizovalo takéto hnutie, ktoré chce podporovať svetkov, aby boli proaktívni, aby o tom referovali, podávali správy. Taktiež máme programy na e, univerzita, napríklad e, na univerzite v Darheme. A Taktiež v Škótsku sa spolupracovalo s niektorými univerzitami a mňa by zaujímalo, ako využívať tieto programy a výskumné programy všeobecnejšie v rámci boja proti násiliu na ženám. Pretože sú ženy, ktoré boli radikalizované, ktoré vidia, vedia, že ženy sú znasilňované v konfliktných situáciách, takže ako posilniť postavenie týchto žien a využiť existujúce programy? Ďakujem za tieto otázky aj za pripomienky. Chcela som navrhnúť, že čo sa týka odpovedí, by sme mohli dať slovo v opačnom poradí našim štyrom rečníkom, tak aby každý rečník hovoril asi dve minúty a zareagoval na položené otázky. Začnem pani Peska je z ESVČ. E Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za otázky. Taktiež zajdem, e, začnem v opačnom poradí od prvej otázkou pani Ward. Neviem, aká je tá história vášho listu vysoké predstaviteľke, ale dnes večer alebo zajtra, až sa vrátim do kancelárie, tak sa na to hneď pozriem, takže určite dostanete spätnú väzbu. Ďalej otázka pána Sebastia. Pokiaľ sa teda odohrajú nejaké prípady násilia v súvislosti s vlastnými vojakmi alebo v rámci mierotvorných operácií alebo vojenských operácií, tak eh, to vždy zblízka sledujeme Taktiež tu máme e, uznesenie 1325 OSN. Tam taktiež podáme správy o tom, či sa v rámci našich e, e, misií vyskytujú takéto prípady. Takže skutočne to monitorujeme. Ale je jedna dôležitá vec a to je školenie. Keď hovoríme o školení, tak to nie je len pred tým vyslaním vojakov, ale v podstate prechádzame jednotlivé prípady a vysvetľujeme ich, čo to znamená, ako sa to stáva, ako sa to tomu zabraní. Takže takéto preventívne školenia sú veľmi dôležité. Bo, pracovali sme so ženami aj s mužmi, aj tu Eh, na centrále, ale taktiež sme spolupracovali s NATO, pretože oni taktiež majú podobné skúsenosti. Ďalej otázka pani Head ohľadom školenia. Rada by som povedala, že naše kolegium pre bezpečnosť a obranu sa zabralo toto otázku veľmi zblízka, pretože pokiaľ hovoríme o eh, civilných aj o vojenských misiách, tak v podstate e, členské štáty sú odpovedné za prípravu pred tou misiou, avšak postupne sa snažíme skoordinovať a skoherentniť naše jednotlivé školenia pred e, misiami a máme v podstate také tri sety, bo tri sady školení. Sústredujú sa na e, ženy, na deti a na ľudské práva. Takže tieto tri sady školení tie potom budeme zdieľať so všetkými členskými štátmi. Ďalej, tu máme švedskú Folke e, Bernadotte akadémiu, ktorá taktiež sa zaoberá otázkami e, pohlaví alebo rovnoprávnosti pohlaví. Ďakujem, to všetko. Ďakujem a teraz bude hovoriť pani Siecké Staneker. Ďakujem. Áno. Taktiež by som chcela zareagovať na to, čo hovoril pán Sebastia. Je tu vždy to riziko, že zamestnanci, personál, ľudia, ktorí sú v týchto mierotvorných armádnych zložkách, sa môžu stať páchateľmi. A samozrejme to absolútne nepriateľné. A to, o čom ste hovorili, tak bola vypracovaná správa vnútorného prehľadu v súvislosti s mierotornými zložkami na Haiti a v Libérii. Tá správa bude čoskoro k dispozícii. Je to absolútne nepriateľné, je treba to riešiť. A tu súhlasím s predrečníčkou. Je treba byť koherentný, je treba mať jasný etický kódex, jasný mechanizmus na dozor, na e, zaručenie transparentnosti a taktiež e, rýchle procesy s páchateľmi. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pani Florika Finoyer. Ďakujem. Takže, čo sa týka tej beztrestnosti, o tom sa hovorili viacerí. Takže z humanitárneho pohľadu my v podstate sa snažíme byť vypočutý, informovať. A v podstate riešime dôsledky. My nevytvárame politiku, ale musíme informovať o tom, ako to vyzerá. Samozrejme, čo môžeme zmeniť? Môžeme zmeniť niečo prostredstvom našich vlastných európskych aktérov, môžeme dodať e, konkrétne body do sílabov našich e, misií, tam vložiť konkrétne e, školenia pred vyslaním alebo etický kódex. A samozrejme, toto je našim plánom. Chceme samozrejme potom ovplyvňovať preventívne situáciu. Ďalej, či odlišujeme teda ako odlišujeme pachateľov a obete. Ja vám iba tam taký stručný prehľad. Domáce násilie, násilie v táboroch, nutené manželstva, prenasledovanie, rôzne typy šikany. Všetky je treba riešiť. Takže my tam nerozlišujeme rôzne typy obete alebo páchateľov. My sa pozrieme na dôsledky, hľadáme zraniteľné osoby. No keď sa pozriete na obete, tak nerobme rozdiel v tom, či je to žena, muž, dievča alebo chlapec, ale pozrieme sa na konkrétny kontext kde tam existuje riziko, že by tie osoby mohli byť viac vystavené násiliu, kde je nejaké skryté riziko, ako môžeme zmierniť tú e, situáciu zraniteľnú pre tieto osoby. Takže nestávame sa k týmto ľuďom odlišne. Ako som povedala, niekedy máme presne zacielené akcie alebo také v podstate všeobecné, ale vždy tam máme mechanizmus plnenia, ktorý je treba dodržiavať a vždy prihľadáme k špecifikám jednotlivých situácií. Ďalej e, vedeme dialog s DPKO. Sme teda jeho súčasťou. Ja som bola niekoľkokrát už na stretnutia Oni majú e, nulovú toleranciu, ale mm, nestačí len rozprávať, je treba aj konať. No a je treba sa pozrieť na konkrétnu implementáciu v teréne. A svet nie je nebezpečný je nebezpečný pre všetkých a predovšetkým pre humanitárnych pracovníkov. A čo sa týka prístupu k ochrane, rešpektovanie úlohy, ktorú hrajú títo humanitárni pracovníci, ďalej všeobecné e, stanovisko. Často vlády alebo neozbrojené skupiny a ozbrojené skupiny všetci, teda alebo často nesú, to teda je teda rešpektovaná úloha týchto osôb, takže sa dostali do veľmi ťažkej pozície. Je treba vytvoriť e, rôzne mechanizmy na riešenie týchto situácií a musíme sa starať o tých implementujúcich partnerov. My sme donorí, darcovia, ale je dôležité zaručiť prístup. Ale v Sýrii je zaručený prístup prostredstvom partnerov na mieste. Oni tam riskujú život a skutočne poskytujú skvelé služby, takže to som chcela zdôrazniť, pretože sú tam mnohí, ktorí sa týmto zaberajú každý deň. No a to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. A napokon by som dala slovo pani Gwen Lewis. Ja by som teda sa chcela vrátiť e, k niektorým pripomienkam, ktoré tu odzneli. Chcela som len zdôrazniť, e, že v rámci každého konfliktu sú rôzne e, skupiny, ktoré si vyžadujú rôzny, rôzny spôsob záchrany a myslím si, že takýmto spôsobom treba vlastne upraviť tento kontext. Takisto je treba sa bezpečiť určitú kategorizáciu situácie, aby sme tak podľa toho potom aj poskytovali služby. Takisto by som chcela spomenúť aj rámec, ktorý majú agentúry OSN, ktorý zohľadňuje eh, patrenia proti eh, sexuálnemu vykoristovaniu. Je teda to OSN spolu s mimovládnymi organizáciami. A je to práca vlastne s tými príjemcami alebo s Každá agentúra teda je zodpovedná za implementáciu e, rámca a e, túto skupinu vedie pán Swim. Je to veľmi aktívna skupina, ktorá E, vlastne sleduje túto implementáciu a takisto vlastne zabezpečujú aj sledovanie toho, že či sa to teda uplatňuje. E, ďalšia otázka súvisí s pripravovaním noriem. To tiež súvisí s usmerneniami, že každý je zodpovedný bez ohľadu na to, že kde pôsobí, aby poznal, aké sú jeho zodpovednosti a čo súvisí s, e, aké sú pokyny z hľadiska znižovania prevencie GBB takže vlastne je to možno, že rôznym spôsobom ukotvené, ale filozofia je stále tá istá, o čo nám ide. A e, my vlastne naozaj e, veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s ostatnými partnermi, organizáciami a podobne. Samozrejme, veľká výzva je prístup či dostupnosť e, tých z obetí, ktoré sú vlastne tými najzraniteľnejšími. To dostáva naďalej veľkou výzvou. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať všetkým rečníkom. Toto je diskusia či rozpráva, o ktorej budeme v našom výbore pokračovať, e, aj keď už môžeme vypodiť určité závery a to je dôležitosť plánovania, koordinovania, vyhodnocovania, ako aj monitorovania uplatňovania týchto veľmi dôležitých úsmernení. Môžeme teda vyhodnocovať uplatňovanie týchto usmernení nielen z hľadiska sexuálneho násilia, ale aj iných e, druhov násilí. E, tiež e, je dôležité vyhodnotiť rizikové faktory, pretože to potom vedie k rôznym stratégiám aj podľa jednotlivých sektorov či oblastí. Takisto jedna z dôležitých pripomínov v tejto diskusii, ktoré odsneli, boli, že stratégia vlastne rozlišuje rôzne rizikové skupiny skupiny, rôzne mm, skupiny žien, ktoré sú vystavené rôznym druhom rizik. Takže ešte raz ďakujem pekne za vaše všetky vystúpenia, vaše príspevky. Ďakujem pekne. Okay. Okay. Muito bem. passamos agora ao ponto uh, Dobre, takže môžeme teraz pokračovať bodom číslo 8 na našom, našom programu. Tá rozprava, ktorá sa týka rozpočtu na rok 2016 a mandátu pre trialóg. Tento výbor sa rozhodol, že pripraví eh, stanovisko pre výbor pre rozpočet e, k mandátu na rokovanie o rozpočte na rok 2016 a spravodajkyňovi je pani Barbara Matera. Tento návrh stanoviska bol prediskutovaný v výbore FAM e už 7. mája a pozmenujúce návrhy boli predložené do 18. mája. Celkovo bolo predložených 11 pozmeňujúcich návrhov členmi tohto výboru. Teraz prediskutujeme tieto pozmeňujúce návrhy a hlasovanie vo výbore bude, alebo bude zajtra. Pani Mat- či slečna Matera tu nemôže byť dnes s nami prítomná a zastupuje ju teda pani Maria Petty. Ona bude hovoriť eh, za pani Materu. Ďakujem pekne. Chcela by som pre všetkým ospravedlniť pani Materu zo zdravotných dôvodov sa nemohla zúčastniť dnešného zasadnutia a e, v jej mene by som chcela predložiť e, určité pripomienky. Sú, teda bolo predložených 11 pozmenujúcich návrhov e, od našich členov našho výboru. Ide o dokument, ktorý pripravila Európska komisia pokiaľ ide o priority rozpočtu na rok 2016 a tieto podľa nás neby, neobsahujú vyvážené um, prvky, najmä z hľadiska rodovej rovnosti. Pani Matiada to takto musela skonštatovať a chcela by, aby sme vypracovali stratégiu, ktorá vlastne rozprojektovala aj tento rozmer, teda rozmer rodovej rovnosti v rámci rozpočtu. Taktiež eh, hovodza, že je treba zvýšiť referencie a, ehm, a, eh, a treba takisto zvýšiť kvóty či eh, počty žien. Preto podporuje pani Matera prakticky všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili sebe um, politické skupiny. Na druhej strane um, pani Matera nemôže akceptovať či podporiť pozvaniujúci návrh číslo 10 od pani poslankyne Bjork. Um, veľmi si ho váži tento príspevok či tento pozvaniujúci návrh. Aj politickú skupinu GOE avšak sa jej vidie, že tento návrh zachádza priďaleko a nie je dostatočne primeraný. A tento pozmenujúci návrh v podstate vyzýva EÚ a členské štáty, aby výdavky, aby obvedzili výdavky na ehm, teda vojenské výdavky a tiež e, vlastne európsky rozpočet vlastne nemá žiadnu e, rozpočtovú líniu pre vojenské výdavky, preto vlastne nemá e, takýto pozmeňujúci návrh zmysel. Okrem toho výdavky na, alebo vojenské výdavky po, pokiaľ ide o sa tu ako som už povedala, nie je to teda možné, pretože tak ako to navrhovala politická skupina EPP, e, pretože vojenské výdavky rozpočet EÚ nemá, preto sa bolo rozhodnuté zo strany spravodajky neodmietnúť pozvoniť návrh číslo 10. Ďakujem pekne. E, Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Reintke za zelených. Thank you very much. Uh, I'm uh, replacing... Ďakujem pekne. Nahrádzam pani Moniku Vanu, Vana, ktorá tu dnes nemôže byť, ale mi tiež dala určité pokyny, ktoré vám uviesť. V mene pani Vana by som vám mala poďakovať eh, spravodajkyni za túto správu. Je veľmi dobrý základ budúcej diskusie. Ešte sú tu dve veci, ktoré by chcela v rámci rozpravy pani Vana zdôrazniť. Prvá vec je, že v stanovisku, tak ako sa teraz eh, uvádza, je sústredené Denie sa na násilie proti ženám je, má vysokú prioritu, čo pravda my podporujeme ako zelení. Malo by to byť jasná priorita, ale aj tak um, ona by chcela takisto spomenúť aj ekonomickú situáciu žien a ekonomické posilnenie žien. Tak, čiže treba spomenúť aj napríklad rozdiely v odmeňovaní žien, a mužov a to je určite obava z rozpočtového charakteru. Mm, čiže by sa tu nesústredilo iba na to násilie, ale aby sa posilnila ekonomická, eh, ekonomické postavenie žien. Ďalšia vec je pozmenujúce návrh číslo 2. V ňom eh, chcela posilniť úlohu verejnej služby pre ženy tak z hľadiska zamestnanosti, pretože veľmi veľa žien pracuje vo verejnej službe, avšak eh, na druhej strane kde treba zdôrazniť, aké dôležité, aká dôležitá je verejná služba z hľadiska zamestnanosti žien, ale teraz e, už to nie je dostatočne zrejme v tom, ako to pôvodne bolo. Čiže ona to chce zabezpečiť, aby tieto aspekty verejnej služby boli zahrnuté do správy, možno sa to stratilo niekde v preklade. Tak, ale v zásade sme celkom spokojní s týmto základom a ak sa to všetko zohľadní potom v stanovisku, tak e, tieňová spravodajkyňa z našej skupiny to ocení. Ďakujem pekne. Muito obrigada. Ďakujem pekne. Teraz by som dala tieňové slovo pani Boxen, tieňovej spravodajkyni za SAD. Pani Borzan. Eh, smatram da osnaživanje žena, eh, eh, da je kada je u pitanju osnaživanje posilnenie postavenia žien. Myslím si, že to zo sebou vniesie otázku eh, vzdelávanie, posilnenie sociálnych sietí a podobne. To Myslím si, že väčšina z týchto návrhov, ktoré sú aj v stanovisku, merujú k tomuto cieľom a vlastne určite sociálni demokrati podporia pozmenujúce návrhy aj tento stanovisko. E, Chcela by som poďakovať aj e, spravodajkyni, mali sme veľmi dobrú spoluprácu, chceli by sme poďakovať aj pracovníkom sekretariátu. Myslím si, že to je veľmi dôležité pre pozíciu že žien a myslím si, že je dobré, aby, je dôležité, aby e, sa rodová rovnosť uplatňovala aj v rozpočte. Ďakujem pekne, predsedajúca, ďakujem pekne, pani Borzan. Ja teraz e, budem hovoriť za svoju skupinu, pretože naša spravodajkyňa nie je prítomná. E, len aby som vyjadrila, že je zrejme, že Európska únia nemá svoje vlastné vojenské zložky, avšak e, má množstvo výdavkov, pokiaľ ide o koordináciu medzi vojenskými zložkami členských štátov. A v, je to evidentné v prípade Európskej zahraničnej služby. E, myslím si, že aj e, Máme tu aj zástupcu Európskej zahraničnej služby, e, takže mohli by sme navrhnúť, že by bolo dobre, aby sa tieto prostriedky sústredili na podporu rodovej rovnosti a mohli by sa potom znižiť e, výdavky e, na, na rodovú rovnosť v prípade iných v eh, iných eh, zložiek, takže možno by mohli aj ostatní podporiť eh, pozmeňujúce návrhy skupiny GUE. Vidím, že sa nikto ďalší nehlási o slovo, takže môžem sa spýtať, či by chcela ešte pani Petie sa vyjadriť. Nie, nie je tomu tak. Ďakujem pekne. Týmto vlastne je ukončená aj rozpráva k pozmenujúcim návrhom. Môžeme pokračovať bodom číslo 10 nášho programu. To sa týka strategického rámca o, zdraví, o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v období 2014 až 2020. Toto je stanovisko pre, k výbor pre zamestnanosť, ktorý píše alebo pripravuje správu z vlastnej iniciatívy. A v tejto fáze už máme aj návrh stanoviska, ktorý pripravila Biliana Borsan, spravodajkyňa z, z, od sociálnych demokratov. A dnes budeme mať vlastne prvú výmenu názorov. A, takže by som hneď dala um, slovo pani Borzan. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia a kolegyne. Teším sa, že dnes máme túto diskusiu a myslím si, že tu ide o veľmi dôležitú tému a dôležitý problém na pracovnom trhu. A vďaka mojim už skúsenostiam z práce ako lekárka mm, pre choroby z povolania E, viem, aké sú vplyvy zamestnania práce na e, zdravie. Takže ide tu e, o profesionálnu kariéru o žien, ale takisto aj tých žien, ktoré pracujú v domácnosti, pretože aj v domácnosti pokračujú ženy ďalej v práci. Takže Ide o to, že ženy sú často vystavované rôznym chemickým látkam a podobne v rámci zamestnania práce. E, tiež ide o mm, vyváženie súkromného a e, pracovného života. Tiež e, tie mm, nevždy sú dobre vyvážené, vedie to k rôznym problémom, ktoré súvisia s klubmi a podobne Teším sa teda na vaše príspevky a na pozvoňujúce návrhy. Chcela by som sa sústrediť hlavne na ženy, ktoré sú vystavené pri veľkému stresu a takisto, ktoré sú aj sexuálne zaťažované, tie, ktoré pracujú na znížený polovičný úvez, alebo znížený pracovný úvezok a tie, ktoré zarábajú menej peňazí než muži. Pretože je dôležité, aby aj tieto ženy e, obdržali e, dôchodok. Ďalej, pokiaľ ide o pracovné normy, mm, tie by takisto mali zohľadňovať aj choroby z povolania. Ja som takisto aj členkou výboru pre zamestnanosť a som aj za spravodlivý prístup k zdravotníckým systémom pre všetkých. E, myslím si, že treba možné vidieť, e, že e, sú tu aj rôzne rôzna očakávaná dĺžka života e, jednotlivých pohľabí a sú aj tieto údaje rôzne pre jednotlivé členské štáty. A myslím si, že tento dokument je práve preto veľmi dôležitý a dobre načasovaný. Ďakujem pekne. Obrigada, Sr. Relator. Um, e não havendo para já Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Keďže nikto sa nehlásil o slovo, tak ja ako tieňová spravodajkyňa e, skupiny GUE NGL by som chcela sa vyjadriť k tomuto návrhu stanoviska. E, v podstate súhlasíme s tými všetkými základnými myšlienkami, ktoré sú uvedené v stanovisku a súhlasíme s nimi na 100%. Ale E, z dôvodu časového a priestorového tiež vieme, že nie je možné ísť do úplných detajlov pri príprave stanoviska, ale myslím si, že aj v kontexte pozmenujúcich návrhov možno budeme môcť e, vniesť e, viac detajlov a konkrétnosti do tohto stanoviska. Tiež ide o psychosociálne rizika v práci, ako zvyšuje sa ich podiel zvyšuje sa podiel eh, mentálnych eh, ochorení eh, zamestnancov a pracovníkov. Taktiež sa zhoršuje aj mentálne zdravie žien, pokiaľ musia čeliť nezamestnanosti a pokiaľ sú zamestnané, tak musia odolávať väčšiemu tlaku, väčšiemu stresu v zamestnaní, pretože v prípade vysokého nezamestnania vysokej miery nezamestnanosti, je jasné, že sú tam aj ďalšie vonkajšie faktory, ktoré je treba do, pridať do toho celkového obrazu, pretože zvyčajne ženy sa zamestnávané často za horších podmienok, aj za podmienok, ktoré napríklad by ešte pred niekoľkými rokmi neakceptovali. A je tam ešte množstvo ďalších eh, faktorov mentálne zdravie sa zhoršilo a na toto nie sú žiadne mm, prevencie či politiky prevencie, aby sa dali napríklad e, skôr odhaliť e, znaky mentálnych chorôb. Ak by tu existovalo nejaké monitorovanie, tak e, možno by šlo k zníženiu takýchto prípadov. Teda treba prakticky naozaj s týmto bojovať a pokiaľ ide o e, regulovanie pracovného času. Toto je pre nás veľmi dôležitá téma. Musíme e, vlastne e, oddolávať tomu, aby sa dereguloval pracovný čas. Práve naopak pretože množstvo pracovných hodín má vplyv na e, zdravie a je to takto aj už aj potvrdené a napokon ak e, tam, pokiaľ ide o štvrtý odsek, kde hovoríte o otázke vzdelávania inšpektorov BOZP, um, určite musia mať príslušné vzdelávanie aj v oblasti rodovej rovnosti je taktiež veľmi dôležité, aby sme mali efektívne zastúpenie aj v prípade inšpektorov BOZP, ale tieto bola, kedy sme mali inšpektora tým práce a teraz sú tieto organizácie oslabené, nie sú už nezávislé, už to nie sú štátne štruktúry, e, došlo aj tu k privatizácii, takže je treba chrániť, aby to boli naozaj štátne štruktúry, ktoré budú, tak aby títo inšpektory boli nezávislými. Takže dúfame, že sa nám podarí presadiť e, tieto e, otázky aj do stanoviska. Pani Moody, ďakujem pekne. Ešte by som sa chcela vrátiť na chvíľu k, k pokiaľ ide o to, že by to mali byť štátne e, jednotky, ale nejde iba o štátne, jedno, štátne agentúry, e, inšpektoráty bezpečnosti a zdravia ochrany pri práci, ale by to takisto by mali svoju rolu zohrávať aj odbory. Um, podporujem pravda tieto jednotlivé návrhy v pravde v dvoch oblastiach. Jedna vec je práca na smeny, takisto nočné zmeny e, pre ženy alebo nočná práca a aký to má vplyv na zdravie a bezpečnosť. Ďalej zvyšujúce sa sa vlastne zvyšujúci sa podiel žien vo vyššom veku, ktoré musia pracovať, eh, pretože, alebo respektíve pracujú eh, oveľa dlhšie, než eh, sa ešte pred niekoľkými rokmi predpokladalo, že dokedy budú pracovať, pretože nemajú dostatočne množstvo prostriedkov nasporených na svojich dôchodkových účtoch. Obrigada. Uh... Petri, por favor. Ďakujem, pani Peter. Hvala lepo. Htjela bi samo reći da je kolegi... Ďakujem. Ja chcem len doplniť, že pani Borsan tu väčšinu ťažkých problémov e, zapracovala do svojej správy a k tomu ešte chcem zdôrazniť, e, aká dôležitá je táto smernica o pracovnom čase, o ktorej sa teraz e, vyjednáva, ale hm, myslím si, že nemôžeme sa tu obrať obmedzovať len na jednu správu, pretože to ide ženy, ktoré pracujú v službách e, a tri dní v kuse a nemajú na seba čas ani na svoje deti a nemusím k tomu doplňovať, e, že väčšinou sú nedostatočne ohnotené a väčšinou e, začínajú svoju prácu vo veku 16 alebo 18 rokov a keď e, e, dospejú do e, zrelého veku, tak e, majú väčšinou taký ťažký zdravotný stav, že e, toto ešte by sa malo osobitne e, e v správe a toto tiež dám do mojej, mojho pozmeňujúceho návrhu. Obrigada, agora. Ďakujem, teraz dám slovo naspäť kni ak súhlasíte, aby ste mohli reagovať na to, čo odznelo. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem kolegom a kolegyňam, ktorí uviedli svoje komentáre. Ja viem, že tento dokument teraz predsa len základ a potom to môžeme prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov ešte zlepšovať a súhlasím s tým, čo odznelo a teším sa aj na to, že ďalší kolegovia prostredníctvom písomných pozmeňujúcich návrhov ten text e, zlepšia a myslím, že môžeme predložiť dobrý dokument, e, ktorý by mohol pomôcť e, výboru pre zamestnanosť a Dátum um, predkladania pozmeňujúcich návrhov je 12. júna, júna júla a e, žiadam vás, aby ste ho dodržali. Uh, e, sim, a informação que aqui temos do Áno, informácie, ktoré e, máme od sekretariátu sú také, že lehota je 22. júna na pozmeňujúce návrhy o 5. popoludní. A teraz... Schôdza končí a výbor bude opäť e, pokračovať zajtra o 10. a 9. je schôdza koordinátorov, takže teraz e, e, prerušujeme schôdzu a ďakujem pekne tlmočníkom.